Hello everybody, good morning. Dobré ráno, kolegovia. Myslím, že by sme mohli začať. Najskôr musíme schváliť program. Sú nejaké návrhy, pripomienky k programu? Návrhy na zmenu dnešného programu? Nie. Dobre, môžeme teda program považovať za schválený. Ďalej, tlmočenie je k dispozícii vo všetkých 20 jazykoch vrátane vášho jazyka, pán Kaza. Najskôr dáme priestor správodajcom, aby nám priblížili pokrok rokovaní v rámci nášho portfólia, v rámci trialógov. Prvá téma sa týka správy pani Gabriel Bischoff. Dobrý deň. Ďakujem, že mi dávate priestor, pani predsednička, priblížiť priebeh rokovaní ku koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Ako viete, už som eh, to naznačila aj naposledy. Je to veľmi zložitá a komplikovaná eh, forma rokovaní. To bolo jasné už predtým, ako rokovania začali pred voľbami do Európskeho parlamentu bola dosiahnutá pre bežná dohoda, potom na rade to neprešlo, ale to, čo sme zatiaľ e, dosiahli, na jednej strane je, že sme zachovali tých 80%, ktoré už boli vyrokované a viac menej odsúhlasené. A tiež sme sa dohodli, že sa zameriame na niektoré otvorené otázky. Teda snažíme sa zistiť, či by bolo možné nájsť kompromis ako viete, celkovo 8 trialogov prebehlo pred voľbami a teraz eh, prebehli 3 zasadnutia trialogu po voľbách. Fínske predsedníctvo má veľmi obmedzený mandát. Nie je tam veľký priestor na manevrovanie a celkovo rada je veľmi rozdelená vo všetkých týchto otázkach ktorých sa snažíme o kompromis. Na poslednej schôdzi trialógu sme sa snažili určiť, v ktorých oblastiach zhruba by sa nám podarilo presadiť balík, ktorý by bol priateľný. Fínske predsedníctvo sa teraz pokúšalo v rade získať reakcie členských štátov, ale budem úprimná, sme v situácii, keď Rumunské predsedníctvo naozaj tlačilo veci vpred, bolo odhodlané, to sa výsledok nefungovalo to. Teraz fínske predsedníctvo je e, veľmi opatrné vo svojom prístupe. Myslím, že reálne by sa dalo dúfať, že aj to ďalšie predsedníctvo, teda chorvátske, bude niekde uprostred. Tak aby sme sa dopracovali ku kompromisu 12. E, nás čaká ďalšie zasadnutie, ale tam budeme e, zhruba len zhrňať to, čo sme dosiahli dosiaľ a potom e, sa bude pokračovať s chorvátskym predsedníctvom. Nezabúdajme, že máme nového komisára Nikolasa Šmita a musím povedať, že Marian Tyson ako komisárka bola veľmi nápomocná, robila všetko, čo mohla v snahe dosiahnuť kompromis. Chcela by som sa jej poďakovať skutočne za vynaložené úsilie za to, čo sa snažila. Budeme teraz pokračovať. Very... Budeme pokračovať s chorvátským predsedníctvom. Je dôležité držať sa tohto nášho spoločného ducha, že musíme túto tému uzavrieť v záujme mnohých mobilných pracovníkov, ktorí od nás očakávajú naozaj koordináciu, tak aby boli dostatočne chránení a tiež, aby sa predišlo zneužívaniu systémov. Ďakujeme, pani Bišov. Trialóg je veľmi komplikovaný k tejto téme. Vieme, že je to téma veľmi zložitá. Sú tam dosť rozdelené záujmy členských štátov. Nie sú jednotné. Teda to je naozaj ťažká oblasť ďalej. Ďalší bod je od spravodajcu pána Radkeho. Tu ide o úpravu nariadenia ktoré sa týka minimálnych požiadaviek k maximálnym um, odjazdeným časom uh, denne a týždenne. Spravodajca to však nie je, príde neskôr, teda odložíme to ďalej. Tretí bod, to je od spravodajkyne pani Maxovej, tá nám poskytne informácie k svojmu trialogu, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Budem hovoriť po česky dobrý deň. Chcela by som vás oboznámiť s priebehom tretieho trialógu, ktorý prebehol v pondelok 24. novembra. Všetky otázky bohužiaľ neboli doriešené, aj keď rokovanie trialógu sa preťahlo do neskorých nočných hodín. Všetky tri strany však prejavili vôľu, komisia, rada aj parlament, aby sa e, táto téma uzavrela ešte v priebehu fínskeho predsedníctva. Predchádzajúce trialógy prebehli 3. októbra a 5. novembra. Časť o vysielaní vodičov e, sa zameriavala skôr na rokovanie na technické úrovni, ale niektoré dôležité prvky, ktoré sa týkajú výboru EMPL a TRAN, sa ešte ponechali na politickú diskusiu, ktorá nás čaká Najmä sa to týka otázky vodičov z tretich krajín. Pri nich výbor pre zamestnanosť chce zabrániť ich e, z vyhodeniu oproti našim vodičom, teda z Európskej únie. Parlament bude tlačiť na čo najsilnejší text pre EÚ. Medzi ďalšie otvorené otázky pri vysielaní vodičov patrí e, nasledovne začiatok flexibility, dodatočných aktivít, teda náklad a výklad tovaru pri bilaterálnej forme transportu ďalej po druhé vyňatie bilaterálnej prepravy pasažierov z pravidelného vysielania vodičov, ďalej po tretie do vysvetlenie dlhodobého vysielania vodičov a posledný bod dátum začiatku pôsobnosti týchto pravidel. Zhoda panuje v týchto bodoch vyňatie bilaterálneho transportu z pravidiel vysielania vodičov v prípade prepravy medzi členskými štátmi, kde má firma sídlo iným členským štátom, ďalej výnimka pre operácie 1 plus 1 a 0 plus 2 a, a tiež zvyšné operácie, ktoré sa týkajú kabotáže, to bude podliehať pravidlám e, postingu. Predbežne sme zavreli otázky, ktoré sa týkajú lepšieho e, presadzovania pravidiel teda e, deklarácie o vysielaní, ďalej lepšia výmena informácií e, pomocou databáz, ďalej priamy prístup do systému hodnotenia rizika. Ešte ostáva doriešiť e, v politickej sfére synchronizačné doložky, ďalej režim vysielania pre autobusy. Tu sú to odlišné postoje. Rada navrhuje model 4 plus 4, pričom Európsky parlament navrhuje 1 plus 1. Ďalší bod je režim vysielania pre integru postingy. A ďalej vzťah Európskej únie a tretich krajín a ďalší politický bod do vysvetlenie dlhodobého vysielania. Čo sa týka ďalších trialógov, všetci sme odhodlaní rokovať. Zistuje sa teraz priestor pre ďalší trialóg, ktorý by podľa mojich informácií mal prebehnúť na budúci týždeň, teda 11.12 vo večerných, respektíve nočných hodinách. Je možné, že sa toto rokovanie preťahne do neskorých hodín. Možno sa nedohodneme, ale už sú zaslané kompromisy. Dostali sme ho do Európskej komisie, teraz sa spracúvajú do štvorstĺpcového dokumentu, ktorý sa nám dá potom dá k dispozícii. Ako som už povedala, všetky strany sú ochotné dohodnúť sa, ale sú tam isté červené, isté červené línie aj zo strany Európskeho parlamentu, aj zo strany Európskej rady. Uvidíme teda, aké kompromisy našla Európska komisia. Ďakujem. Ďakujeme, pani Maxová. A teraz posledný bod je informácia, ktorá sa týka Erasmu, teda program Únie pre vzdelávanie, mládež a šport. Spravodajkyňou je Pani Ginel, ak sa nemýlim, začiatkom novembra prebehol druhý trialóg. Nech sa páči, máte slovo. Sí, desde el pasado 12 de septiembre, que fue que me asignaron el, el dossier, hemos celebrado dos, dos trílogos, uno a principios de octubre y el, el último el pasado 19 de... Ďakujem pekne. Prebehli dve stretnutia trialógu v októbri a v novembri. Ďalej schôdze deňových spravodajcov, technické stretnutia s komisiou a s radou. Ďalší trialóg prebehne na budúci pondelok 9. decembra. Teraz niekoľko bodov k rozpočtu článok 14, účasť tretí krajín ďalej článok 16 a 17. To e, je v hranatých zatvorkách, e, navrhla to rada a je to súčasťou rokovacieho balíka v viacročnom finančnom rámci a práve preto sa o tom zatiaľ nerokovalo. Čo sa týka tej hlavnej dohody, ktorá bola dohod- dohodnutá v rámci rokovaní, teda ide o predbežnú dohodu, tá bola dosiahnutá v článkoch 1 až 13b, vrátanie študentskej karty, ďalej e, športové otázky a v rámci nového programu Erasmus+, tam sa bude osobitne spomínať e, taktiež otázka kvalitných pracovných miest článku 3. A tu je zapracovaný jeden z hlavných bodov nášho stanoviska a síce prepojenie programu Erasmus Plus so, so zamestnanosťou. Napriek neochote komisie sa nám podarilo získať eh, to, že ďalší eh, program Erasmus Plus bude mať osobitnú kapitolu, kde sa spomenie eh, financovanie vo forme preddavkov, teda ide o ľudí, ktorí majú obmedzené príležitosti. Tiež sa tu spomína článok 21 Európskej charty základných práv, kapitola o spravovaní tá je najzložitejšia od samého počiatku parlament tvrdí, že musí byť viac zapojený do úpravy podoby programu Erasmus+, čo sa týka viacročného finančného rámca v rokoch 2021 až 2027. A zatiaľ sa nepodarilo dosiahnuť pokrok v otázkach spravovania a riadenia. V druhom trialogu sa nám nepodarilo dosiahnuť dohodu k tomuto bodu. Komisia prejavila ochotu od samého počiatku. Je ochotná viac zapojiť parlament. Rada tiež prejavila istú flexibilitu. Niektoré body v rámci flexibility sa tiež e, začlenili, ako napríklad fórum zainteresovaných strán, ale nie je to dostatočné. Fínske predsedníctvo sa domnieva, že Kompromisy, ktoré sú na stole, by mali byť predmetom rokovaní. To je e, súbor článkov 18 e, a ďalšie k ukazovateľom článok 18. To sa týka pravidel, ktoré sa vzťahujú na priame a nepriame oplatňovanie. Jeden zo zvyšných bodov ešte spôsobil mnohé problémy na technickej úrovni. Teda spravodlivá revízia finančnej podpory čo sa týka eh, životných nákladov v krajine a tiež eh, ide o údaje Eurostatu. Teraz uvidíme, ako dosiahnuť pokrok v týchto veciach. Čo sa týka ukazovateľov, je to viac prispôsobené architektúre tohto programu. A pokiaľ ide o prílohu, aby sa tie indikátory kategorizovali aspoň eh, stavom, uh, druhu, tak uvidíme, že či sa to bude môcť aplikovať. A pokiaľ ide o ďalšie iniciatívy Discovery EU a Európske univerzity, po poslednom technickom stretnutí v Štrásburgu e, tie e, rokovania sú zmrazené a čakáme na nové iniciatívy. Poprosím vás, aby ste hovorili trošku pomalšie, aby sa mohli tlmočníci vykonávať svoju prácu, pretože je to príliš rýchle. Áno, ja viem, že máte veľmi veľký zápal preto. Tá, to posledné technické stretnutie v Štrásburgu, teda ako som povedala, sú rokovania zmrazené a čakáme na vyhlásenie o týchto nových iniciatívach. Európsky parlament eh, považuje má taký názor, že je treba samozrejme e, debatovať o týchto kategorizáciách. Ako sme teda povedali, tie rokovania sú zmrazené, pretože súvisia s rozpočtom a s viadročným finančným rámcom a preto je málo pravdepodobné, že by sa to mohlo dokončiť e, počas fínskeho predsedníctva. Ďakujem. Ďakujeme pekne za všetky informácie, ktoré ste nám poskytli. Teraz by sme prešli k správe našich delegácií. E, teda prebehli dve cesty koncom októbra. Tej prvej predsedala pani Jongerius. E, možno by ste nám mohli stručne priblížiť e, podrobnosti tejto cesty na pôdu Medzinárodnej organizácie práce. Ďakujem pekne, pani predsednička. Bola to zaujímavá návšteva. Mali sme nabitý program. Mali sme každú 3 čtvrte hodinu vlastne stretnutie s inými ľuďmi z iných oddelení ILO. Tí nám priblížili svoju prácu, tiež prebehlo osobitné stretnutie so zamestnávateľmi aj so zamestnancami, s ich delegáciami v rámci ILO Myslím, že oni na jednej strane dúfajú, že získajú podporu Európskeho parlamentu v rámci presadenia ratifikácie nového dohovoru ILO, ktorý bol schválený v júni. Ide o obťažovanie na pracovisku. Zdá sa, že je tu stanovený istý postup a síce, ak na európskej úrovni budú nejaké odporúčania, čo sa týka ratifikácie členských štátov, tak tá ratifikácia prebehne rýchlejšie. Teda tomuto sa budeme musieť povenovať. Prebehli aj e, o slavy storočnice ILO oni sa tiež venujú tematike budúcnosti, práce celkovo. To je veľmi široká téma. Ale všetko, čo sa týka platformovej práce, ďalej e, zmien v okolnostiach zamestnávania. Myslím, že k tomuto e, sa toho robí veľa. Tiež som eh, zaznamenala, že na predchádzajúcej schôdzi EPSCO v októbri fínske predsedníctvo navrhlo, ako sa venovať tejto téme budúcnosti práce. Možno by sme sa aj my mohli tejto téme povenovať v našom výbore, požiadať, dajme tomu predsedníctvo ILO tu v Bruseli, teda kanceláriu eh, ILO tu v Bruseli, aby, dajme tomu, nám odprezentovali svoju deklaráciu k tému výročiu existencie a aké kroky by očakávali oni v tomto smere ďalej. Tretia vec, ktorá by mohla byť zaujímavá z hľadiska pracovného programu našej komisie, našho výboru, pardon. Oni vykonali dosť mnoho štúdií, ktoré sa týkajú minimálnych miest, minimálnej miery sociálnej ochrany, teda je to tá široká téma sociálnej ochrany pre všetkých. Tiež sú k tomu dozajímavé štúdie, ktoré zaujali aj kolegov. Neviem, či sa kolegovia chcú vyjadriť. Celkovo boli veľmi radi, že sme ich prišli navštíviť a venujú sa tým istým témam, ako sa venujeme aj my, alebo ktorým sa venovať budeme. Teda bol to nabitý deň a boli sme dosť vyčerpaní všetci po všetkých tých stretnutiach, ale myslím, že to bolo užitočné. Ďakujem pekne za túto informáciu z tejto delegácie, z tejto cesty. Budúcnosť práce, minimálna mzda a minimálna miera sociálnej ochrany. To sú témy, ktoré naozaj by mali byť e, v pozornosti nášho výboru. Teda ja by som tiež uvítala už spoluprácu s ILO v týchto dvoch bodoch. Myslím, že ten nový dohovor o, o obťažovaní na pracovisku ide o číslo 190, ak sa nemýlim. Myslím, že aj tomu by sme sa mali povinovať, pretože myslím, že by to zapadalo do nášho zmýšľania tu v Európskom parlamente, že je treba presadzovať lepšiu ochranu ľudí na pracovisku pred obťažovaním. Myslím, že by bolo rozumné, teraz sa pozrám na Roberta, možno by bolo vhodné získať e, nejaké vysvetlenie k tomuto zrychlenému konaniu. Ak totiž sa nám podarí urýchliť ratifikáciu tohto dohovoru, myslím, že by to mohlo byť v súlade s našimi prioritami. S prioritami nášho výboru, ale aj ostatných výborov. Ďakujem. Už som e, sa dopočula od Andreasa, že spoločne sa chystáte predložiť niečo v písomnom konaní a potom sa rozhodne o tom, aký by bol najlepší postup na získanie informácií od ILO a na začiatok spolupráce v týchto troch témach. Výborne. Pani Rafaela, vy ste sa chceli na niečo opýtať k Erasmu, áno? Áno, ďakujem. Chcela by som uh, eh, prednesť dve dôležité vyjadrenia, ktoré sa týkajú Erasmus. Chcela by som uvítať, že rada prijala e, osobitné kapitoly Európskeho parlamentu, ktoré sa týkajú stratégie inklúzie. Čo sa týka riadenia programu Erasmus, chcela by som zdôrazniť, že je nevyhnutné, aby Európsky parlament e, mal zaručený dohľad e, v príslušných aktoch, pri delegovaných aktoch, tak aby mohol parlament monitorovať programy každoročne. Fínske predsedníctvo E, predneslo návrh e, fóra a ktorou To nie je vhodná náhrada a to by sme mali zdôrazniť. Teda ide o fórum zainteresovaných strán. Chcela by som tiež zdôrazniť význam odbornej prípravy, odborného vzdelávania. V Holandsku napríklad máme systém, v rámci ktorého študenti môžu absolvovať odborné vzdelávanie už e, v rámci stredoškolského štúdia a iba ak túto fázu štúdia uzavrú, až potom sa môžu dostať k vyššej forme vzdelávania, ale predsa len podľa mňa majú prístup, by mali mať prístup k takej významnej forme e, vzdelávania ako Erasmus, teda je treba zvýšiť mieru účasti. Ja sa totiž domnievam, že o to nám práve tu ide. Teda ide nám o väčšiu inklúziu v rámci Erasmu. Teda chcela by som požiadať, aby sa to zohľadnilo. Inak totiž e, budeme mať v Európe veľkú skupinu študentov, ktorej budú mimo tohto systému a nebudú mať možnosť zúčastňovať sa Erasmu tak ako iní študenti. Ďakujem. Ďakujem za vaše poznámky. Myslím, že to bude relevantné pre ďalšie stretnutie tenových spravodajcov, ale ďakujeme, e, že na to upozorňujete. Prosím, len stručne. Decir que... In Spanish. Ah. Decir que con el tema... Áno, chcela by som vám povedať, že ako som už vysvetlila, pokiaľ ide o riadenie my sme sa zdvihli od stola v druhom trialogu, pretože sme považovali za neakceptovateľnú, e, neakceptovateľný ich návrh a preto sme nechceli debatovať o ostatných témach a preto Samozrejme sa treba dohodnúť na pozíciu, pokiaľ ide o e, úpravy a e, chceme samozrejme naďalej v týchto debatách pokračovať. It is at your shadow meeting. Thank you. Samozrejme súhlasím, že to by bol určite najlepší postup. Ďalšia správa našej delegácie do Chorvátska. Delegácii predsedal pán Kasa. Nech sa páči. Stručná správa od delegácie do Chorvátska. Áno, veľmi stručná správa. Všetci členovia už ju dostali mailom. Cieľom návštevy bolo stretnúť sa s členmi parlamentu Chorvátska, ďalšími partnermi a aktérmi, diskutovať o situácii na pracovnom trhu. V Chorvátsku tiež sme diskutovali o implementácii nového zákona v oblasti zamestnanosti a sociálnych otázok, ako aj e, relevantných finančných nástrojov. Stretol som sa s organizáciami, ktoré sú aktívne v oblasti zamestnávania mladých, Tiež som sa stretol so zástupcami Ministerstva pre e, mládež, sociálnu politiku a demografiu, e, sociálnymi partnermi, vládnymi agentúrami, členmi chorvátskej vlády. Tiež sme sa stretli s ministrom pre prácu a dôchodkový systém a možno, že najzaujímavejšou časťou e, bola E, návšteva projektu financovaného z ESF a chcem sa poďakovať všetkým členom delegácie, všetkým členom sekretáriátu, ako aj tlmočníkov za vynikajúcu prácu počas tejto dvojdňovej e, návštevy. Ďakujem pekne. To bolo veľmi stručné. A teraz by sme mali schváliť zápisnicu predchádzajúcich stretnutí. Pokiaľ teda nie sú nejaké námietky, tak môžeme pokračovať. A prejdeme k udeleniu absolutória. Máme tu 6 absolutórií. Pán spravodajca Zdechovský e, má návrh stanovisk pre týchto 6 agentúr a chcel by som, chcela by som mu týmto odovzdať slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem hovoriť po česky. Prvne mi dovolte vyjádřiť radosť, že tolik... V prvom rade by som chcel vyjadriť e, svoju radosť z toho, že toľko členov výboru MPL si e, prišlo vypočuť e, správu o udelení absolutória. Myslím si, že je to dobrá správa, pretože sa o túto problematiku zaujímate. Je to dobré. Prepačte, zdá sa, že je nejaký problém s tlmočením? Áno alebo nie? Neviem, aký je problém či je technický alebo nejakej inej povahy? Well, we don't have any red lights, nothing, so... E, zdá sa, že možno bolo potrebných iba pár sekúnd, aby si ľudia zvykli na češtinu. A je to ešte stále problém? Alebo je to v poriadku? Vyzerá to, že to funguje. Takže v prvom rade sa chcem poďakovať za to, že ste prišli, že sa zaujímate o túto tému absolutória. Chcem sa potom poďakovať sekretáriatu výboru EMPL, najmä Svetle a Elody, za kvelú spoluprácu pri príprave návrhu stanovisk e, k absolutóriu za rok 2018. A vo všeobecnosti by som chcel povedať, že som spokojný, že dvor auditorov pri všetkých agentúrach, ktoré spadajú e, pod e, pôsobnosť EMPL, to znamená ETF, EU, OŠA, Eurofond a CDFOP, že teda nemá žiadne výhrady, e, pokiaľ ide zákonnosť a riadnosť e, príjmov. A celkovo sa vo svojom stanovisku zaoberali nedostatkami v postupoch pri zadávaní verejných zákazok a kontrolami platieb, čo bol problém aj v predchádzajúcich rokoch. Je to teda vec, ktorá sa bohužiaľ pri týchto agentúrach cyklicky opakuje. Odporúčal by som všetkým agentúram, aby naďalej sa snažili zlepšovať postupy pri zadávaní verejných zákazok a aby boli zadávané čo najviac ekonomicky výhodné zákazky a z tohto pohľadu vítam pokrok pri všetkých agentúrach so zavidením elektronického systému zadávania zákazok. Zároveň by som chcel povedať, že všetky štyri agentúry vykonávajú najmä technické, vedecké a regulačné úlohy, to znamená úlohy, ktoré sú veľmi podobného charakteru. Preto som presvedčený, že tieto agentúry by mali navzájom ešte viac komunikovať a spolupracovať, než je tomu v súčasnosti. Myslím si, že v mnohých oblastiach sa dá zaistiť ich súčinnosť a zdieľanie zdrojov tak, aby nedochádzalo k zbytočnému navyšovaniu nákladov. V tomto ohľade by som chcel poukázať tiež na občasnú nadmernú závislosť na dodávateľoch a externých poradenských službách, predovšetkým v prípadoch, keď model externalizácie niektorých služieb môže ohroziť transparentnosť a vlastné fungovanie agentúry. E, to je asi z hlavných pripomienok všetko. Budem sa tešiť na spoluprácu s tieňovými spravodajcami na kompromisoch a dúfam, že spoločne dôjdeme k jasnému, zrozumiteľnému výsledku. Prajem vám pekný deň. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán Zdechovský. Teraz odovzdám slovo tieňovým spravodajcom, najprv pán Saliva z SAD. V prvom rade by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za dobrú prácu na návrhu stanovisku, pokiaľ ide o udelenie absolutória, zaplnenie rozpočtu, ktoré padajú do pôsobnosti výboru EMPL a tiež celkovo plnenie celkového rozpočtu Komisie za finančný rok 2018. Európsky dvor auditorov vo svojom správe, respektíve jeho správa, ako aj postup udelenia absolutória sú kľúčovými nástrojmi na kontrolu a nemali by sme to brať na ľahkú váhu. Návrh stanovísk, ktoré sú prednesené dnes, sú vynikajúcim východiskovým bodom. Chcel by som podporiť spravodajca v pozitívnom hodnotení e, plnenie rozpočtu a vidím, že výdavky e, a teda plnenie rozpočtu bolo zákonné a riadne. E, vysoké, je tu vysoké plnenie, e, vysoká miera e, plnenia rozpočtu, v niektorých prípadoch až 100%. A rád by som zdôraznil, že agentúram sa podarilo realizovať ambiciózny pracovný program takmer v svojej celosti a dosiahnuť ambiciózne ciele stanoviská správne poukazujú na to, že dvor auditorov vyhlásil, že operácie boli riadne pre, prezentované a myslím si, že by sme mali udeliť absolutórium zaplnenie rozpočtu za rok 2018, ale tiež eh, chcem predniesť niektoré pozmenujúce návrhy k textu, no, ktoré si myslím, že môžu prispieť eh, k dobrému duchu znenia textu. Tiež chcem zdôrazniť eh, význam a vysokú kvalitu niektorých agentúr. E, odvádzajú vynikajúcu prácu, ktorá je dôležitá pre občanov. Myslím si, že e, teda som rád, že výbor EMPL e, tiež určil nezávislých členov, expertov ako súčasť správnych rád týchto agentúr čo nám tiež poskytne lepšie informácie o fungovaní týchto agentúr. Napriek obmedzeniam v ľudských aj finančných zdrojoch tieto agentúry dosiahli svoje e, ciele, ktoré si stanovili a myslím si, že to len dokazuje ich e, úspešné využívanie a optimálne využívanie zdrojov. Myslím si ale, že je potrebné tiež eh, brať do úvahy, že majú čoraz viac úloh v čelia novým výzvom, meniacom sa sociálnom prostredí a pre, na to sú dôležité eh, ďalšie prostriedky. Tiež eh, beriem do úvahy zistenia Dvora auditorov, ako aj vnútorného auditu komisie, ale verím tomu, že sa podnikajú e, opatrenia na to, aby sa riešili nedostatky, pokiaľ ide o e, Európsky orgán práce e, ELA, ktorý by mal čoskoro začať pôsobiť. Má samozrejme dôležitú úlohu, ale určite by nemali sa tam presúvať prostriedku z ďalších agentúr, aby jednoducho neboli znížené Eh, ich schopnosti a kapacity vrátane EUROS. Myslím si, že je dôležité eh, tiež ukázať podporu eh, Európskemu fondu pre tých najvylúčenejších AFD a napriek svojim výsledkom možno nie je vždy viditeľný. Musíme sa uistiť, že bude naďalej fungovať a pokrať, podporovať ho, aby naďalej podporoval tých najvýlúčenejších v Európskej únii. Na záver chcem len povedať, že nová predsednička e, Európskej komisie zdôraznila vo svojom úvodnom vystúpení e, ciele a ambiciozne politiky, ktoré nebudú môcť byť realizované bez silných, ambicioznych investícií do program, pracovných programov všetkých týchto agentúr a sociálnych programov určite tam bude zvýšený e, dopyt a relevantnosť e, európskych agentúr, predovšetkým v oblasti sociálnych otázok a zamestnávania. Teším sa na spoluprácu s spravodajcom a tieňovými spravodajcami, aby sme úspešne ukončili túto tému. Ďakujem pekne. Za Reniu pani Lenoir by mala byť tieňovou spravodajkyňou, ale nevidím tu nikoho, respektíve pani René. Ďakujem, pani predsednička. Ujímam sa slova v mene mojej eh, kolegyne Lenoir, eh, ktorá sa musí zúčastniť inej výmeny názorov. Dnes do poludnia príde neskôr. Rada by som vám teda predstavila jej eh, pozíciu v jej mene. Ďakujem spravodajcovi za jeho prácu. A chcela by povedať následovné k agentúram je veľmi e, e, spokojná, pokiaľ ide o e, validáciu kont jednotlivých agentúr. Treba naozaj zlepšiť tie veci, ktoré indikovali, ktoré boli indikované. Treba, aby bolo možné plne tieto veci najrychlejšie e, zorganizovať. E, treba takisto e, zabezpečiť aj docieliť krok na európskej úrovni, pokiaľ ide o boj proti rakovine. Treba aj si uvedomiť, že je tu nedostatočne bavený rozpočet pre túto oblasť. Spra- Tenevá spravodajkynia sa obáva vysokej miery eh, chybovosti v tejto oblasti. Súvisí to však aj s komplexnými pravidlami, ktoré sú tu eh, z časti aj v dôsledku toho, ako je systém nastavený v členských eh, štátoch. Pani Lenoir konštatuje, že nie všetky prostriedky sa však využívajú, zdôrazňuje, že je potrebné postupy a pravidla v rámci ďalšieho vietočno finančného rámca zjednodušiť, aby sa dali prostriedky ľahšie e, čerpať, aby sa znižila miera a chybovosti. Máme tu Európsky e, fond e, ktoré, ktorý nebol plne využitý. Tento fond na znižovanie, znižovanie miery chudoby, ale aj dvor auditorov sa viedru v tom zmysle, že je tento nástroj eh, užitočný. Je dôležité uvažovať nad významom tohto eh, fondu. A ja by som sa chcela vyjadriť v mojom mene, pani predsedníčka, a eh, môžem sa vyjadriť buď teraz, alebo neskôr, ako uprednostníte, môžem sa vyjadriť teraz. Takže e, ja by som sa chcela osobne vyjadriť tomuto Európskemu e, fondu pre e, podporu pre chudobných, ako povedala moja kolegyňa pani Lenoir. Práca dvora auditorov zdôrazňuje nedostatok kvantitatívnych údajov, ktoré by e, sledovali e, úspešnosť e, pri tých opatrení, napríklad aj v oblasti sociálnej inklúzie. To je naozaj dôležitá téma momentálne. Chýbajú teda dostatočné údaje na úrovni EÚ, to je polutovania hodné. Avšak netreba sa čisto sústrediť na kvantitatívny prístup k tejto oblasti, Dôležité je zaoberať eh, sa materiálnou stránkou, mať k dispozícii dostatok eh, údajov, mať širší eh, pohľad. Jeden z členov dvora auditorov, ktorý pracoval na audite, povedal, že napriek celkovej prosperity v EÚ je príliš veľký počet ľudí v EÚ ohrozených sociálnou vylúčenosťou alebo chudobou. Ide o štvrtinu obyvateľstva dvor auditorov, ale e, takisto hovorí, že je nevhodné, aby sme nemali dostatok e, údajov o eh, tejto oblasti. Tretina e, napríklad nedostatočná je oblasť napríklad rozdávania podpory z potravinovej banky Myslím si teda, že je naozaj dôležité zlepšiť eh, eh, zbieranie eh, údajov, číselných údajov a mali by sme podporiť tento fond a hlavne jeho špecifický cieľ zmenšovať, zjemňovať tie najhoršie formy chudoby. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Za zelených, pani Hansen, nech sa páči. Súhlasím so všetkým, čo bolo povedané, ale rada by som sa tiež poďakovala za veľmi dobrý návrh stanoviska spravodajcovi. Je veľmi eh, presný, ide presne k veci. Samozrejme je to politická otázka, ktorú treba riešiť. Je to oblasti ekonomickej, sociálnej, kde kde ten rast je 5% oproti tomu, než teda miera chybovosti narastla, je to až 5% e, a myslíme si, že e, respektíve chceli by sme vedieť tieto dôvody a ako by sme mohli znížiť túto mieru chybovosti. Ďakujem pekne za ide. Pani Líze. Ďakujem, pani predsednička, kolegovia. Predtým, než sa začne venovať týmto témam, chcela by som pripomenúť tomuto výboru, kde sme aj dnes prejednávali Erasmus, že včera e, zomrel e, Domenico Lenarduci, otec zakladateľ e, tohto projektu. Pochádzal z Talianska, z regiónu Friúlsko-Benátsko a zomrel vo veku 83 rokov. Chcela by som len požiadať tento výbor a pani predsedníčku, aby um, apelovali na pripomenutie jeho práce tu v Európskom parlamente. Dnes e, tu často spomíname tento významný európsky e, projekt. E, považuje sa dnes už za samozrejmosť, preto som chcela pripomenúť Eh, moment jeho úmrtia, eh, požiadať o sústra, vyjadrenie sústrasti eh, jeho rodiny a myslím si, že dôležitú úlohu pri pripomenutí tejto osobnosti a jej diela, ktorá pripomenula naozaj k budovaniu európskej identity, že tohto by sa mal naozaj zhostiť aj náš výbor. Ospravedlňujem sa za túto vsúku, ale zdalo sa mi byť vhodné vám to spomenúť. Dnešná diskusia týkajúca sa absolutória pre týchto, štyri e, agentúry e, je vnímaná v širšom rámci e, celkovo európskych agentúr, ktorých je čoraz viac a naša skupina IT tvrdí, že nevždy sa efektívne vynakladajú v nich finančné prostriedky. Vychádzame v tejto súvislosti aj zo správy Európskeho dvora auditorov, aj e, teda kolegovia sa vyjadrili k tejto správe. Dvor auditorov e, má približne 100 odporúčaní týkajúcich sa šestich e, agentúr, v ktorých indikuje, čo treba zlepšiť. K tomu patria nedostatky v oblasti verejného obstarávania, ku ktorým, e, v agentúrách, ku ktorým patria aj Eurofound a CDFOP. E, týka sa takisto aj zmien priamých kon, e, kontraktov. Sú tu určité pochybnosti týkajúce sa správneho uplatňovania noriem a výboru kontraktov, kde bol najlepší pomer prínosov a ceny transparentnosť účtovníctva a rozpočtu agentúry potrebujú zvyšovať túto transparentnosť. Ide hlavne o štyri agentúry, na ktoré sa teraz sústredíme a tu by som chcela upriamiť pozornosť kolegov na následovné veci. Pokiaľ ide o CDFOP, Um, došlo tu k auditu eh, v roku 2018 za obdobie rokov 2015 a 2016 ehm, eh, zaoberal sa dvor auditorov eh, nedostatočne zdokumentovanými postupmi, kde by mohlo dochádzať aj ku konfliktu záujmov. Od novembra 2017 centrum nemá e, právneho e, experta a sú tu problémy aj e, pokiaľ ide o výber cestovnej agentúry. Nie sú tu dostatočne presné informácie v súvislosti s výberom tejto agentúry. A napriek takýmto kritickým bodom Ehm, správa z 29. novembra 2019 eh, hovorí o eh, prijatí návrhu zvýšiť o 1 milión eh, eur zdroje práve pre agentúru CDFOP. Pokiaľ ide o Eurofound, tu sú pochybnosti, pokiaľ ide o transparentnosť v oblasti verejného obstarávania e, softvéru a iných licencií, aj e, e, konzultácií v oblasti IT. Takisto sa tu odhaduje, že agentúra žiada o príliš veľa prostriedkov pre svoju činnosť na nastávajúci rok. Nie je to v súlade s princípy správneho hospodárenia. A e, takéto e, prípady vidíme, že sa opakujú na jednotlivé finančné roky. Pokiaľ ide o e, CDFOP a pokiaľ ide o počet pracovníkov, bolo tam 5 zamestnancov, ktorí e, pracovali cez e, agentúru. Pokiaľ ide o e, verejné obstarávanie, tu boli uplatnené kritéria, kde nebolo možné správne porovnať ceny za poskytnuté služby a preto e, tu nie je dostatok e, prvkov, ktoré by dokazovali, že e, vlastne vyhrali v obstarávaní práve tie návrhy, ktoré sú cenu najvýhodnejšie. Treba sa zaoberať teda piatimi agentúrami, aj tou novovytvorenou agentúrou pre prácu. Je to mm, príliš finančne náročné, aby Európska únia neustále živila takýto vysoký e, počet rôznych e, agentúr. Ďakujem. Tiež e, sa chcem poďakovať pánovi Zdechovskému za jeho odvedenú prácu. Vítam to, že je teraz spoločná metodika dohodnutá medzi komisiou a členskými štátmi a tiež vítam to, že je tu udržateľné zlepšovanie, pokiaľ ide o mieru chybovosti eh, pri roz, využívaní rozpočtu oproti predchádzajúcim rokom, ale myslím si, že ešte stále je tu priestor na zlepšenie, pokiaľ ide najmä o eh, okruh 1b, rozpočet EÚ, to sú verejné peniaze a to musíme mať vždy na pamäti, pretože to dlžíme našim eh, občanom, to znamená skutočne optimálne využívanie peniazy. Ako spravodajkyňa by som rada zdôraznila, že boj proti podvodom je tiež prioritou a tiež samozrejme sú tu snahy členských štátov a komisie v tomto ohľade a ja určite e, vítam a pozbudzujem, nabadám k tomu, aby sa viac využíval nástroj Arachne v boji proti podvodom a neregulárnemu využívaniu financií. Podobne ako pán Zdechovský, s polutovaním konštatujem, že komisia nemá údaje, ktoré demonstrujú e, význam e, fondu FEAT pri podpore tých najvylúčenejších občanov. A tiež pripomínam, že v špeciálnej správe 5 z roku 2017 ohľadom zamestnávania mladých dvore auditorov zistil, že síce sa dosiahol e, nejaký pokrok pri uplatňovaní záruky mladých a dosiahli sa teda nejaké výsledky, ale situácia nedosiahla pôvodné očakávania pri spustení e, záruky pre mladých. Vítam spoluprácu medzi agentúrami, ktorá pomáha identifikovať a presadzovať možné e, zisky zo synergií a zdieľania zdrojov a tiež e, vítam iniciatívu EU OŠA e, spolu s ďalšími agentúrami v pôsobnosti výboru, pardon, v pôsobnosti DG Ample aj keď samozrejme dvor auditorov zistil niektoré nedostatky, e, nabádame k tomu, aby sa implementovali odporúčanie e, dvoru auditorov čo najskôr a v neposlednom rade už chcem odovzdať slovo pánovi Botengovi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj pánovi spravodajcovi. Prečítal som si ten text s veľkým záujmom. Myslím, že je tam toho veľa, čo e, zdieľame, pokiaľ ide o konštatácie. A samozrejme sme si preštudovali aj správu dvora auditorov, zdieľame mnohé z toho, čo tu už zaznelo. Chcel by som zdôrazniť aj to, čo ste e, povedali k externalizácii a k externým dodávateľom. To predstavuje naozaj potenciálny problém, pokiaľ ide o efektivitu a náklady je to priamo prepojené s otázkou prostriedkov. Súhlasíme aj s tým, čo práve povedal tieňový spravodajca eh, za SND, pokiaľ ide o eh, agentúru E, pre prácu, e, buď, e, ktorá tu čo chvíľa príde, bude stále dôležitejšie a dôležitejšie dať dostatok finančných prostriedkov týmto agentúram, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v jednotlivých krajinách aj v EÚ majú dôležitú sociálnu úlohu pre obyvateľov Európskej únie. Chcel by som spomenúť ešte ďalšie dva body, ktoré považujeme za dôležité. Otázka e, prístupnosti niektorých agentúr, ich údajov a správ. Na jednej e, strane je e, čoraz viac strán, ktoré si vyšlapávajú cestičku k týmto agentúram, ale občania často nevedia, že existujú a ich správy sú ťažko prístupné, takisto aj ich internetové stránky, takže toto by sme chceli zdôrazniť a e, treba vytvoriť stratégiu vo vnútri e, jednotlivých agentúr, pokiaľ ide o základné práva, ich rešpektovanie, rešpektovanie práv e, pracovníkov, aj pokiaľ ide o vzťah s externými aktérmi ako občianská spoločnosť či iné. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Zdechovský. Eh, kolegovia, chcel by som vám poďakovať za túto výmenu názorov. Myslím si, že tu zaznelo veľmi veľa zaujímavých nápadov. Súhlasím eh, so všetkými tými bodmi, ktoré ste nadniesli. Chcel by som navrhnúť SND e e e aby navrhla niektoré pozmaňovacie návrhy, ktoré e, doplňajú túto e, správu. Vy to vidíte z odlišného pohľadu. Ja súhlasím, že toto absolutórium bude pozitívne pre tieto agentúry. 5 rokov e, som e, pôsobil v oblasti absolutória pre tieto agentúry a všimol som si, že tu naozaj došlo k veľkému pokroku v súvislosti s, e, s mnohými z nich a pokiaľ ide o tých nezávislých expertov, to je veľmi veľmi dobré, aby tu takíto experti, úplne závislí experti fungovali v týchto agentúrach, ktorí by boli pripravení odviesť veľký kus práce. Ďakujem, takže ďakujem Alexovi aj za e, všetky jeho milé slova. Chcel by som poďakovať Veronik Trille Lenoir za všetky jej otázky. Poznačil som si e, tieto body. Myslím si, že bude veľmi užitočné mať v tejto správe určité konkrétne pripomienky. Pokiaľ ide o perspektívu zelených, Kira Peter Hansen, ďakujem veľmi pekne za ekonomickú a sociálnu súdržnosť. To je naozaj dôležité, aby sme na tomto pracovali v budúcnosti veľa. Je to veľmi citlivá téma, ktorá sa príliš často nespomína v správach EÚ a je to niečo veľmi potrebné pre budúcnosť. Chcel by som tiež poďakovať Elene Líci, Elena, myslím, že my e, sme e, e, všetci sa pridávame k, k tejto sústrasti s vašim priateľom. Myslíme na rodinu zakladateľa projektu Erasmus. Je to obrovský významný projekt, jeden z najväčších úspechov EÚ a dnes ste opäť dokázali, že za všetkým je, stojí niekto konkrétnym. Som veľmi rád, že ste spomenuli jeho meno. Nie je to súčasťou tohto absolutória, ale je to e, súčasťou e, tohto spoločenstva e, výboru EMPL. My sa vždy snažíme podporovať ľudí, ktorí pre nás pracujú. Ďakujem vám pekne a chcel by som poďakovať e, za všetky tie konkrétne body, ktoré ste konštruktívne spomenuli. V súvislosti s touto správou poznačil som si e, veľa bodov. Pani predsednička, ďakujem za vaše e, poznámky. Musíme bojovať proti e, podvodom a myslím, že ste to veľmi správne povedali. Záruka pre mladých a boj proti nezamestnanosti mladých ehm, sú veľmi dôležité témy, budú dôležité aj v nasledujúcich 5 rokoch, musíme sa na to sústrediť. No a napokon chcem poďakovať Markovi Botengovi. Mark, ehm, úplne správne ste to spomenuli, ja som ehm, zdôrazňoval 5 rokov E, lepšiu viditeľnosť týchto agentúr. Keď som e, e, bol v Dubline, stretol som sa tam v minulosti s ľuďmi z európskych inštitúcií a aj teda zo strany írskej vlády a oni mnoho informácií vôbec nemali, pokiaľ ide o Eurofound. A to isté platí aj pre CDFOB a ostatné inštitúcie. Kto vie, čo produkuje CDFOB? A ďalšia vec, ktorá je dôležitá, kolegovia, pre budúcnosť, e, to je, ako pracujeme e, s touto správou o fungovaní týchto agentúr. E, toto je veľmi dôležité. Oni vytvárajú vynikajúce štatistiky, vynikajúce materiály, ktoré ale málo kto pozná. Spomenuli ste aj hľadanie informácií na internetových stránkach, je veľmi veľa správ o ekonomickej a sociálnej súdržnosti, ale nikto ich eh, dostatočne nepozná. Takže dôležité je, ako budeme narábať s touto správou v agentúrach, preto volám po lepšej kooperácii aj medzi týmito agentúrmi. Eh, máme k dispozícii ešte nejakých 5-10 minút, ktoré ale nevyužijem. Chcem vám už len poďakovať na záver a bola to naozaj dobrá spolupráca. S vami ďakujem za vaše konkrétne návrhy, veľmi e, eh, sú cenené. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým, obzvlášť pani Lidzi, ktorá po, e, s, pripomenula veľmi dôležitú osobnosť, e, ktorá založila program Erasmus Viem, že máme e, trošku e, času, skončili sme trošku skôr. Predsa len by sme prešli už k ďalšiemu bodu na našom programe, k bodu 10. A, pani Lidzi, nech sa páči. Prepačte, pani predsednička, ja som chcela len zdôrazniť, pripomenúť domenu kalendárduciho, a bolo by veľmi dobré, keby náš výbor požiadal predsedu parlamentu, pána Sasoliho, aby e, aj stručne na plene e, pripomenul e, túto osobnosť, nielen preto, že pochádza z mojej krajiny, ale práve preto, že ide jeden z vynimočných príkladov, aj keď možno nepochádzame z rovnakej E, politickej rodiny. Predsa len sú tu osobnosti, ktoré, ktoré nás všetkých môžu e, združiť aj naprieč politickému e, centru. Toto je dôležité pripomenúť. A toto nám pomáha byť zomknutý. Áno, ďakujem pekne. Myslím si, že všetci súhlasíme s vašim návrhom. Urobíme tak, pošleme list pánovi Sasolimu, ktorý bude obsahovať túto žiadosť tak aby sa stručne e, toto zmienilo na pléne. Bod číslo 10 na našom programe je štúdia OECD o zamestnanosti starších v Európskej únii. Veľmi zaujímavá téma, naozaj. a je naozaj e, v záujme nášho výboru, preto sa Eh, veľmi tešíme na vašu prezentáciu. Som rada, že vás tu môžeme eh, privítať. Ale ja už nebudem dlhšie hovoriť, oveľa zaujímavejšie je to, čo eh, nám môžete povedať vy na túto tému. Veľmi sa teším na váš prejav, na všetky údaje, s ktorými sa podelíte s nami. Dobré ráno, dámy a páni. E, je veľké potešenie pre mňa, že tu môžem dnes vystúpiť a predstaviť našu najnovšiu správu e, pracovať lepšie e, vo, väčšom, vo vyššom veku, ktorú sme len prednedávnom zostavili. Ako viete, v krajinách OECD a v mnohých e, e, e, krajinách EÚ vnímame problém starnutia obyvateľstva, čo predstavuje mnohé problémy pre naše spoločnosti, sociálny systém a tak ďalej. Nie je to nový fenomén, je to výzva, ktorú tu už dlho pozorujeme. That's my fault. I forgot it on the a zabudla som si na stolíku ovládač na posúvanie prezentácie. Keďže ide o e, výzvu, o ktorej už mnoho rokov diskutujeme, OECD sa e, rozhodlo už v roku 2006 zhromaždiť určité e, dôkazy. Zabrali sme sa e, témou dlhšieho života, dlhšieho obdobia práce, aktivity na trhu práce. Zabrali sme sa tým, že je dôležité ľudí podporiť v tom, aby mohli pracovať v vyššom veku. Po tejto analýze sme e, sa zaoberali revíziou jednotlivých krajín e, z tohto pohľadu a tentokrát sme sa sústredili naozaj na stránku e, dopytu, zvyšovania zamestnateľnosti ľudí vo vyššom veku. Okrem toho, že sme zhromažďovali tieto údaje, Jedna z najvýznamnejších vecí, ktoré e, sme dosiahli, bolo, že sme zdôraznili e, odporúčania e, OECD rady, ktoré nám umožňujú monitorovať a sledovať čo krajiny OECD v EÚ robia v oblasti starnúceho obyvateľstva, v oblasti dôchodkových systémov, odburávania bariér, ktorým čelia e, starší ľudia, pokiaľ ide o ich zamestnateľnosť a zlepšovania zručnosti a zamestnateľnosti starších. E, prejdem teraz k e, týmto odporúčaniam. Je to niečo, čo podporili všetci ministri OECD a ich ministerstva, takže je to niečo tešíme sa, že táto téma tu ostáva aktuálnou a budeme na nej pracovať v nasledovných eh, desaťročiach. Chcela by som sa dnes eh, sústrediť na eh, niektoré tie najdôležitejšie body, na ktoré sme prišli v našej štúdii, ktoré popisujeme. Chceme sa venovať najdôležitejším výzvam, ktorým čelia starší, pracujúci. Toto pre vás nie je nové. Populácia v EÚ aj v krajinách OECD Ehm, zostarne významne v budúcich desaťročiach. 43 ehm, ehm, rokov je priemerný vek občana EÚ. V niektorých krajinách ako Nemecko, Taliansko, ale aj krajinách mimo EÚ ako Japonsko už tu máme vyššie čísla. V Japonsku je to 46 rokov. E, najdramatickejšia e, zmena bude v Cypre. Tam sa e, vek presunie priemerný vek z 36 rokov presunie na úroveň 48 rokov v roku 2050. A prečo toto predstavuje veľkú výzvu? Súvisí to s očakávanou dĺžkou e, života. To je samozrejme veľmi významný posun za posledné 10 ročia vďaka e, hospodárskému rastu, e, čoraz vyššej miery blahobytu. Vidíme, že medzi rokmi 2000 a 2016 sa očakávaná dĺžka života pri narodení zvýšila o takmer 4 roky v krajinách OECD a nie len o to, že ľudia žijú dlhšie, vlastne žijú aj dlhšie pri lepšom zdraví a Vďaka tomu im môžeme pomôcť e, dlhšie ostať aktívnymi na trhu práce. Toto bude, slubujem, naozaj najkomplikovanejší graf, ktorý vám ukážem. Už horšie nebudú. Znazrňuje sa to, ako e, táto priemerná očakávaná dĺžka života má dopad e, na priemerný vek ľudí v zamestnaní. Tu nie je zohľadnený podiel závislosti. E, ide tu o počet ľudí vo veku nad 50 rokov, ktorí nie sú aktívni na 100 pracovníkov, teda sú tu vlastne ľudia, ktorí sú v pracovnom aktívnom veku, ale nie populácia ako celok. Mm, je tu znázornených viacero rôznych e, alternatív. A v rámci týchto analýz vidíme, že v EÚ počet starších teda vo veku 50 a viac, eh, ktorí nie sú pracovne aktívni, vzhľadom na to, že sú buď eh, už v dôchodkom veku alebo z dôvodov nepracujú, eh, ich musia vlastne finančne znášať a pracujúci a to sa posunulo zo 45%, teda o 45% v roku 2018 ich bolo 22 a v roku 2050 ich bude 76. To je obrovský posun. Avšak ak by bolo možné ľudí pozbudiť tomu, aby ostali dlhšie aktívne trhu práce, tiež aby, dajme tomu, sa viac zapájali do trhu práce aj ženy osobitne, tak by sme mohli e, tento nárast znížiť iba na 26 v EU. Ale toto sú čísla a ako viete, bude si to vyžadovať e, politické rozhodnutia v rôznych oblastiach Konkrétne sa k nim vyjadrím. Ešte čo sa týka odporúčaní OECD, myslím, že snaha je taká, aby sa výzvy, ktoré sú na trhu práce, súvisia s demografickými zmenami, e, aby sa všetci uvedomili, že to bude vyžadovať zapojenie e, vládnej úrovne, takých sociálnych partnerov, všetkých ostatných aktérov spoločnosti. V posledných dvoch desaťročiach vidíme, že sa politická verejnosť, e, pardon, politická pozornosť v krajine, krajinách OSD venovala tomu prvému pilieru, teda um, odmena práce a neskorší odchod do dôchodku, to e, súvisí s iným načasovaním odchodu do dôchodku ďalej a e, iné nastavenie stimulov, tak aby ľudia e, boli motivovaní ostať dlhšie v zamestnaní. Keďže sa k tomuto už veľa vykonalo, tých druh zvyšných pilieroch sa toho zatiaľ veľa nerobí. Tam tie treba, dajme tomu, aby zamestnávateľia tiež sa snažili ponechať si pracovníkov dlhšie vo vyššom veku. Tiež je treba zajistiť, aby starší pracovníci eh, boli dostatočne zruční, aby boli dostatočne v dobrom zdravotnom stave, aby mohli pracovať. Eh, tu sú teda tieto odporúčania pre túto agendu zameranú na ľudí vo vyššom veku v troch pilieroch. Teraz priblížim niektoré hlavné výzvy, ktoré eh, sme identifikovali v týchto troch oblastiach. Poprvé odmena e, za prácu a neskorší odchod do dôchodku. Súvisí to vlastne s tou stranou ponuky, že účasť e, pracovnej síly sa výrazne zvýšila v posledných 10 rokoch zhruba. Účasť e, na trhu práce vo veku 55 až 76 sa zvýšila zo 48 v roku 2008 na 62 v roku 2018. A tento nárast bol najvýraznejší najmä v krajinách, kde účasť pracovnej síly bola už vysoká, teda v Nemecku, v Litve a vo Veľkej Británii, ale tiež sme videli doznačný náraz v krajinách, kde účasť pracovnej síly bola relatívne nízka. Napríklad Taliansko zaznamenalo výrazný pokrok Francúzsko aj Turecko. Napriek tomuto pozitívnemu vývoju ešte stále vidíme doznačné rozdielnosti medzi krajinami, čo sa týka ich výkonnosti, ale Myslím, že dobrá správa je v tom, že keď sa pozrieme na mieru účasti, ako sú krajiny e, Island a Švédsko, vieme, že je možné dosiahnuť to, vieme, že je možné sa inšpirovať týmito modelmi, tak aby sa krajiny zlepšili z hľadiska zamestnateľnosti starších ľudí. Nede tu len o ľudí e, vo vyššom veku, nepostačí to vysporiadať sa týmito výzvami. Musíme taktiež ostrániť eh, medzery, eh, ktoré sa týkajú rodovej príslušnosti. V EÚ tie rodové rozdiely predstavujú zhruba 10 teda žena ešte stále má nižšiu výkonnosť na trhu práce ako muž. Toto ma dosť prekvapilo. Neviem, či ja vás to osloví. Bolo to zaujímavé. Napriek tomu, že sa uzavreli e, systémy skoršieho odchodu dôchodku, najmä v EÚ. To bol dosť veľký problém pred 20 rokmi. Včasný odchod do dôchodku naďalej je dosť značný problém v e, krajinách. My teda vidíme v krajinách OECD aj v EÚ, štvrtina mužov naďalej odchádza do dôchodku v nižšom veku ako 60 rokov. E, Takto to bolo v roku 2018 53 alebo 54 rokov e, v prípade Turecka a Luxemburska, teda ešte stále ľudia odchádzajú z trhu práce vo veku 53-54 rokov, čo je naozaj veľmi nízky vek. Chcela by som zúrazniť, že hoci chceme e, zaistiť, že nebudú e, negatívne stimuly pre tých, ktorí sa rozhodujú medzi tým, či ostanú zamestnaní alebo odídu z trhu práce, Dôchodkové systémy zohrávajú tiež kľúčovú úlohu v snahe zabrániť alebo zmierniť chudobe, zmierniť chudobu vo vyššom veku. Teda je treba preukázať, že dôchodkové systémy poskytujú dostatočný príjem vo vyššom veku. Chudoba, míra chudoby ešte stále je relatívne vysoká v tých vyšších vekových skupinách eh, v porovnaní s ostatnými vekovými skupinami na trhu práce a miera chudoby je menej ako 5 eh, napríklad eh, v krajinách ako je Holandsku, Holandsko, Dánsko či Island, tam je nižšia chudoba, ale v prípade, dajme tomu, pobaltských krajín, teda Litva, Lotyšsko a Estonsko, tam je miera chudoby starších ľudí až 25 Ľudia teda musia mať dostatočne platené zamestnanie, aby mali e, slušný príjem o vyššom veku. Teraz prejdem k druhému pilieru odporúčaní. Tu ide o podporu e, zamestnávateľov, aby si ponechali aj pracovníkov o vyššom veku zamestnaní. Mnoho krajín vykonalo viacero opatrení v snahe e, pozbudovať zamestnávateľov, aby ponechali aj pracovníkov v vyššom veku zamestnaní. Jedna z víziev, ktoré sme zaznamenali, v zamestnávaní e, pracovníkov vyššom veku e, je e, povinnosť vyššej mzdy, keď mzda narastá podľa veku a nie podľa produktivity alebo podľa skúseností. To je veľkou prekážkou pre zamestnávateľov, keď sa rozhodujú, či zamestnajú starších pracovníkov. Jednoducho sú títo pracovníci drahší, finančne nákladnejší ako iní, ktorí sú na trhu práce. Na tomto grafe to nie je znázornené, ale tiež sme zistili, že je negatívny pomer medzi ponechaním pracovníka a mierou seniority. Tam, kde, tá, kde seniorita s vekom je vysoká, tam e, je stále menej a menej pracovníkov vo vyššom veku na trhu práce. Zhruba 10 rokov to je odhadovaná e, doba u toho istého e, zamestnávateľa a tu sa zvyšuje mzda o takmer 5 teda ak ste dlhšie u toho istého zamestnávateľa, tým pádom eh, máte nárok na vyššiu mzdu, tým pádom sa zvyšujú náklady na vás ako zamestnanca oproti iným pracovníkom. Teda výzva v tom, ako odpojiť to prepojenie mm, medzi mzdou a vekom, ale skôr to napojiť na výkonnosť. To sú problémy, na ktoré krajiny hľadajú riešenia. Zrejme nebude prekvapením, keď poviem, že ďalšia prekážka, ktorú vidíme na trhu práce, je diskriminácia z dôvodu veku a tiež e, negatívne postoje zamestnávateľov voči starším e, pracovníkom. To je e, významná prekážka pre pracovníkov vo vyššom veku. Nie je to tak, že by diskriminácia zabraňovala vôbec zamestnať starších ľudí, pretože, dajme tomu predpoklad, že budú menej produktívni alebo že zamestnávateľ má pocit, že sa neprispôsobí až tak ľahko že nebudú schopní adaptovať sa na zmeny v digitalizácii, v automatizácii a podobne. Tiež to vlastne odrádza starších ľudí, pretože oni sami pociťujú túto diskrimináciu na trhu práce. Dobrá správa je v tom, že zo zákona je zakázané diskriminovať z dôvodu veku vo všetkých krajinách EÚ Ale aj na tento grafe vidíme výsledky prieskumu Eurobarometra o diskriminácii z roku 2015. Tu sa dokazuje, že vnímanie veku ešte stále je dosť e, značne rozšírené. Teraz posledný pilier presadzovania zamestnateľnosti v priebehu e, celej dĺžky pracovného života. Ide tu o to, ako zlepšiť kvalitu práce, ale tiež, aby ľudia mali e, vhodné zručnosti, aby mohli zotrvať na trhu práce. To je veľmi individuálne Za prieskumov vieme, e, že e, zlé pracovné prostredie má dopad na fyzické zdravie pracovníka, ale aj na duševné zdravie pracovníka. Vieme, že e, pracovné problémy spôsobujú dlhšie obdobie práce neschopnosti, najmä u starších pracovníkov a niekedy to má za následok úplný odchod z trhu práce. Teda kvalitné pracovné prostredie nie je len dôležité z hľadiska prevencie včasného, včasnejšieho odchodu z trhu práce. Má to aj dopady na kariérne vyhliadke pracovníka, ale tiež e, to vlastne e, spôsobuje, že ľudia, ak majú kvalitné podmienky práce, tak e, sa skôr vracia, vracajú po pracovnej schopnosti do zamestnania podľa rámca a kvality práce OECD, kde sa venuje pozornosť trom dimenziám Jednak ide o pracovné prostredie. Dokazuje to, že e, kvalita pracovných podmienok e, je vyššia a pre starších pracovníkov, pre mladších pracovníkov OECD, ale v priemere v EÚ viac ako každý štvrtý starší pracovník je vystavený problému, v ktorom pracovník e, nemá dostatočné zdroje na to, aby naplnil očakávania, ktoré sú čoraz väčšie od neho. Vieme, že rýchle a zásadné zmeny sú spájané s digitálnou transformáciou a viac ako kedykoľvek predtým pracovníci by mali mať prístup k možnosti ďalšieho vzdelávania v priebehu eh, celého pracovného života. Vieme, že pracovníci, ktorí si zvyšujú svoje zručnosti, znalosti, e, sú v e, lepšej pozícii na trhu práce a preto dlhodobé celoživotné vzdelávanie je nevyhnutné, ak chceme pomôcť starším pracovníkom vysporiadať sa s rýchlymi zmenami na trhu práce súvisiacimi s technológiami, s globalizáciou. Avšak vidíme, že starší pracovníci naďalej majú k dispozícii mnoho menej možnosti vzdelávať sa ako mladší kolegovia v EÚ, podobne ako v ostatných krajinách e OECD. Starší pracovníci majú dvojnásobne nižšie možnosti vzdelávať sa ako mladší kolegovia. Teda v tomto smere je veľká výzva z hľadiska dlhodobého vzdelávania a celoživotného vzdelávania. Teraz by som priblížila pozitívne signály a príklady konania niektorých krajín v EÚ ale možno by bolo zaujímavé vypočuť si aj krajiny, ktoré sú mimo EÚ. Tento projekt sa zameral na mnoho krajín EÚ, ale týkal sa aj Japonska, Austrálie, USA a Kóreji. A je tam mnoho zaujímavých príkladov. Nespomeniem všetky, len niekoľko z nich. Prvý príklad je z oblasti oneskoreného o veku odchodu do dôchodku. Vieme, že v mnohých krajinách tá nová norma nie je vo veku 65, ale vo veku 67 odísť do dôchodku Island, Norsko. Tu sa zvyšuje oficiálny vek odchodu do dôchodku. Vo Veľkej Británii povinný vek odchodu do dôchodku vlastne sa úplne zrušil, už to neexistuje. To znamená, že ľudia môžu pracovať tak dlho, ako si želajú. Nie je teda štatutárne predpísaný konkrétny vek odchodu do dôchodku. Ďalej druhá zaujímavá iniciatíva sa týka boja proti eh, diskriminácii z dôvodu veku. V USA napríklad je veľmi eh, silný rámec boja proti diskriminácii, ktorý sa prejavil ako úspešný eh, v, v zastavení diskriminácie a vekových obmedzení pri naplnení voľných pracovných pozícií. Tiež je zaujímavé, že vo Francúzsku napríklad Úrad práce napríklad uplatňuje režim zamestnávania podľa zručnosti. E, to znamená, že nezamestnaný je priradený k zamestnávateľu na základe zručnosti, nie na základe veku alebo skúsenosti. A ešte by som spomenula, že v oblasti vzdelávania, celoživotného vzdelávania, dajme tomu v Nemecku, Úrad práce podporuje najmä pracovníkov s nižšou mierou zručnosti a starších pracovníkov, najmä v malých a stredných podnikoch, prostredníctvom programu Vigebau. Taktiež eh, aj v iných krajinách sa poskytujú stimuly starším pracovníkom, teda nezameriavame sa len na eh, E, ponuku, ale aj e, na dopyt. Nie vždy totiž ľudia prejavujú záujem o tieto formy vzdelávania. Ešte posledný príklad z hľadiska kvality práce starších pracovníkov v Veľkej Británii napríklad. sa spustil program zdravia a na pracovisku, tak aby podniky sa vedeli lepšie vysporiadať si s situáciou stresu alebo ochorenia pracovníkov, aby sa snažili držať pracovníkov v dobrom zdraví. Je mnoho iných eh, pozitívnych príkladov v správe, teda môžem vám odporučiť, aby ste si ju pozreli, ak vás to zaujíma. Myslím, že týmto môžem prejsť eh, k poslednej priesvitke z našej práce vidíme, že krajiny, ktorým sa lepšie darí vo všetkých týchto troch oblastiach, teda ak dokážu zlepšiť eh, stimuly, eh, poskytnúť lepšie príležitosti a zlepšiť zamestnateľnosť, tým pádom majú aj lepšie výsledky celkovo. Tie najvýkonnejšie krajiny, teda Island, Kanada a severské krajiny, im sa darilo relatívne dobre v týchto troch eh, oblastiach eh, v porovnaní s inými krajinami, ktoré ešte musia absolvovať množstvo reforiem. Ďalej v druhom rade je dôležité zajistiť včasný zásah ako prioritu. Vieme, že už eh, v mladom veku sa niektoré zvyky stávajú nadobudnutými, teda aby ľudia už v nižšom veku zasiahli zmenili svoje návyky. Ďalej, v treťom rade chcela by som vyzvať krajiny, aby sa pozreli na odporúčania Rady OECD. Je to nástroj na podporu reforiem v krajinách, aby sa krajiny nezráhali implementovať tieto reformy, či už ide o rôzne semináre, správy. A tiež je treba pracovať spoločne so sociálnymi partnermi táto oblasť si vyžaduje naozaj zapojenie eh, rôznych eh, aktérov, zainteresovaných strán. Ešte stále je pred nami množstvo víziev, ktoré nie celkom chápeme. Najmä to súvisí s aspektami starnutia, ďalej rodová dimenzia, ako sa darí ženám na trhu práce a tiež ich úloha a zodpovednosť z hľadiska starnutia a spoločnosti Neustále zúrazňujeme, že dôležité sú zručnosti pre všetkých na trhu práce, ale v tejto oblasti si musíme jasne uzrejmiť, kde sú prekážky pre starších pracovníkov z hľadiska ich eh, možností vzdelávať sa a tiež eh, aké sú hlavné výzvy celkovo v tejto oblasti. Budúcnosť eh, naozaj začína už teraz. Hovoríme o budúcnosti, aké výzvy nás čakajú. Hovoríme o tom už celé 10 ročie a teraz sa to všetko deje E, mimoriadne rýchlo. Musíme e, teda naše systémy napraviť, e, ak chceme zareagovať ešte pred tým, ako bude úplne neskoro. Ďakujem. Thank you very much, Madam Singh. Ďakujem pekne, pani Singh, za tieto veľmi zaujímavé informácie z vašej prezentácie. A možno by sme mohli mať iba jedno kolo otázok. E, nechcem to rozdeľovať medzi koordinátorov a členov výboru. Čiže ktokoľvek by sa chcel spýtať otázku, tak by mohol iba zdvihnúť ruku. Ja by som chcela začať. Chcela by som vedieť, čo môžeme robiť, e, ako bojovať proti diskriminácii na základe veku, či by to mohlo byť na základe nejakého rámca čo by mohlo byť efektívne, čo by mohlo pomôcť tým krajinám, tým členským štátom, ktoré majú závažný problém s, e, s diskrimináciou na základe veku, predovšetkým u starších ľudí. To je vynikajúca otázka, ale tiež jedna z tých ťažkých. Myslím, že hlavný problém pri vekovej diskriminácii je to, že sú tam rôzne typy. Sú niektoré vekové diskriminácie kvôli stereotypom. Možno tá predstava, že starší pracovníci nie sú produktívni, že nie sú dostatočne flexibilní, tak ako mladí pracovníci. Takže to sú takéto vnímania, ale potom sú tiež niektoré konkrétne formy diskriminácie, ako som spomenula počas prezentácie. Napríklad diskriminácia sa deje niekedy preto, lebo systémy, legislatívne systémy ochrany E, sa snažia chrániť starších pracovníkov tým, že im dávajú možno nejaké špeciálne práva, ale na druhej strane by to mohlo mať aj negatívny dopad pri ich e, príjmaní do zamestnania. Takže to sú výzvy, ktorým čelíme. Myslím si, že riešením je uvedomiť si, ako môžeme zlepšiť ich zamestnanosť tým, aby sme im dali vlastne lepšie zručnosti. To znamená, že je to taký možno začarovaný kruh, nemajú možno dostatočné zručnosti alebo sú predstavy, že nie sú dostatočne produktívni, ale na druhej strane, ak by dostali príležitosť získať tie isté zručnosti, tak by boli vlastne zárovno s tými ostatnými kolegami. Myslím si, že sme videli tiež to, že e, legislatíva týkajúca sa diskriminácie na základe veku nie je dostatočne uplatňovaná, musí byť lepšie kontrolovaná a monitorovaná, ako som povedala už predtým. Technológie prinášajú niektoré veľmi pozitívne zmeny. Dávajú, môžu sa využívať testy postojov, ako napríklad vo Francúzsku, aby sa dali vlastne nájsť e, pracovné miesta pre ľudí na základe zručnosti a nie na základe skúseností, čiže odstraniť tie predsudky, ale určite si to vyžaduje e, taký, také rôzne riešenie, pretože jednoducho nedokážeme len tak jednoducho zmeniť vnímanie a predstavy ľudí a všetkých ľudí a preto najlepšie je, ako bojovať proti takéto diskriminácii, je zlepšiť zamestnateľnosť všetkých ľudí. Ďakujem pekne. A teraz si dáme kolo všetkých otázok a potom vám dáme priestor na zodpovedanie otázok. Zatiaľ máme štyroch členov výboru. Pani Zálevska, nech sa páči. pani predsednička, vážení kolegovia. Chcem sa poďakovať za túto správu OECD. Je niekoľko úvah, o ktoré by som sa chcela podeliť, ktoré dúfam prispejú k dnešnej diskusii. Niečo, čo možno mi tu trošku chýbalo, pokiaľ ide o diskrimináciu na základe veku a tiež to, ako starší ľudia fungujú na pracovnom trhu závisí od miery nezamestnanosti. Napríklad v Polsku mier nezamestnanosti je okolo 5 Takže zamestnávateľia tak inštinktívne pre vlastný prospech sa snažia zamestnávať aj starších pracovníkov tým, že podporujú ich vzdelávanie a prípravu a tiež predpokladajú že vlastne by im takto mohli dať šancu znova sa vrátiť na pracovný trh. Pokiaľ ide o odbornú prípravu, o nové zručnosti, áno, máte pravdu, určite potrebujeme nové zručnosti, ale myslím si, že by mali byť napojené na vaše súčasné zamestnanie, čiže nejde možno o úplnú zmenu vašej práce, ale možno vylepšenie vašich zručností. A zároveň by to mala byť vlastne zodpovednosť zamestnávateľa, ktorý by mal na to vplývať, e, pretože e, myslím si, že katastrofou je to, ak sa mnoho peňazí investuje do odbornej prípravy, ale v súčasnosti nemáme ako keby vôbec kontrolu nad kvalitou takej prípravy. Čiže otázka je, do akej miery zamestnávateľ alebo relevantná inštitúcia v konkrétnej krajine by to mohol kontrolovať pretože ak sa to ponechá bez akejkoľvek kontroly, tak to skutočne vedie ku katastrofe. V Polsku sme vykonali analýzu, ktorá ukázala, že to, čo potrebujú starší ľudia, je vlastne taký individuálny prístup, pretože nebudú cestovať možno 60 kilometrov do úplne neznámeho mesta, kde nikoho nepoznajú, kde možno tí ostatní na nich budú poukazovať, že sú neschopní, že veľa nevedia. Čiže využiť naozaj tie malé komunity, školy. E, my sme to aj urobili. Máme 100 e, škôl, ktoré sa zapojilo do takéhoto projektu. E, mali sme učiteľov, ktorí sa na tom podielali a ktorí mohli vlastne takto nadviazať aj také osobné vzťahy s týmito ľuďmi. A toto bolo skutočne potom efektívnejšie, pretože možno bolo aj jednoduchšie pre takého staršieho človeka priznať, že nevie, že ako používať internet a podobne. To znamená, e, takáto aj kontrola nad tým, kam idú peniaze a potom osobný vzťah s týmito ľuďmi, individuálny prístup. E, keď ste spomenuli svoje závery, tak to mi tam chýbalo, pretože znova by som vás chcela odkázať na takýto pilotný projekt, ktorý máme v Poľsku. Ja myslím, že všetok výskum, ktorý je dostupný, to e, podporuje. Aj samotní starší ľudia to e, potvrdzujú, že to dobre funguje. Pani Dura Fernández, ďakujem pekne. E, budem hovoriť po španielsky a tiež by som chcela zdôrazniť túto tému, pokiaľ ide o zamestnateľnosť a tiež ten ďalší koncept na pracovnom trhu. Neviem, že či e, to e, bolo spomenuté, a to je taká odolnosť alebo húževnatosť. E, v dôsledku krízy sa hovorí mnoho o takých charakteristikách, ktoré vedú k väčšej odolnosti pracovníkov a myslím si, že takáto odolnosť a zamestnateľnosť to nie sú len charakteristiky pracovníkov, ale to je tiež charakteristika pracovného trhu. To znamená taká odolnosť krajín e, voči kríze. To, aby dokázali vlastne prekonať krízu, v niektoré krajiny to zvládli lepšie než ostatné. A ako hovorím, že prišla som neskôr, takže neviem, či ste to spomínali, a tie krajiny, ktoré využívali aktívne politiky zamestnávania, ktoré mali lepšie systémy ochrany, sociálne e, systémy zabezpečenia, tak jednoducho lepšie prekonali tieto krízy. Takže chcela by som len zdôrazniť, aby sme tiež do budúcnosti, keď budeme hovoriť o zamestnávateľnosti, aby sme nezabúdali na tie individuálne charakteristiky a schopnosti človeka získavať nové zručnosti a tak ďalej, ale tiež hovoriť o zamestnávateľnosti a odolnosti pracovného trhu, prispôsobovať sa tým zmenám, eh, ktorým čelíme. Takže to som len chcela zdôrazniť. Ďakujem. Pani Jongerius? Ďakujem. Ďakujem za prezentáciu. Mám otázku, ktorá sa viac menej, e, ktorá viac menej súvisí s tým, čo sa spýtala pani predsednička. Som si všimla tiež e, teda prostredníctvom mojich predchádzajúcich pracovných skúseností ako vedúca pracovných odborov v Holandsku, že sa e, väčšinou sústreďujeme najmä na pracovníkov, to znamená E, zamestnateľnosť, odolnosť a tak ďalej, ale na druhej strane a zručnosti, ale na druhej strane nie je respektíve je tu taká možno skrytá diskriminácia, keď si ten stredný manažment e, má vybrať, e, že koho príjme do zamestnania, predovšetkým ak ten samotný manažér má možno povedzme 35 rokov, alebo ja neviem, 48, tak e, si skôr vyberú niekoho mladšieho, pretože si myslia, že to bude jednoducho, jednoduchšie mať takého človeka v týme. Myslím si, že sú, je tu mnoho nesprávnych e, predstav a predsudkov. Niektoré sú možno až také choré a sú tu údaje, aspoň tie z Holandska, ktoré ukazujú, že tomu tak nie je, alebo nie vo všeobecnosti, pretože mladí ľudia sa častejšie vypisujú z práce, že sú teda na PNK a starší ľudia e, sú práce neschopní až vtedy, keď skutočne sú chorí. Ale stále sú takéto nejaké možno nesprávne predstavy, že jednoducho starých ľudí nepotrebujeme, pretože nie sú dostatočne flexibilní, že sú stále chorí, že sa nechcú učiť ani od mladých, nebudú brať e, alebo poslúchať e, mladších manažérov. A myslím si, že každý typ diskriminácie by mal byť zakázaný, e, respektíve aj je zakázaný teda v Európskej únie, ale uh, vlastne prelomiť možno tento začarovaný kruh zmýšľania. Ak by som si to mohla zvoliť, eh, tak eh, možno by som mala teda nejakú mladšiu osobu, res, teda respektíve to si mnohí myslia, ale samozrejme získať eh, znovu prácu po tom, čo nám keď ste boli prepustení, v staršom veku, tak je oveľa ťažšie, než keď máte možno 32 alebo 42 rokov. Ak by sme mali takýto nejaký program na boj proti tejto skrytej diskriminácii, možno, že je aj logické, ak sa zmýšľa takýmto spôsobom, že či e, príjmem tohto alebo tamtého človeka, e, aby sme teda uvažovali, e, čo môžeme v tomto ohľade robiť a aké sú nejaké dobré príklady ako bojovať proti tomuto problému? Yeah, I think we need... Áno, určite potrebujeme údaje a môžeme bojovať iba na základe údajov. Pán Nikolau? Táto prezentácia bola nesmierne zaujímavá A, ale mám dosť taký negatívny pocit, e, možno nie som jediný. Identifikovali ste jednu vec, ktorá súvisí so starnutím obyvateľstva, ale vlastne vaša odpoveď je taká, že by sme to mali analýzovať úplne takými pokrivenými kritériami. Myslím si, že my musíme odpovedáte na to, čo sa deje aj s mladou generáciou v mojej krajine, v Grécku aj v iných krajinách. Čo sa deje, alebo čo prinášajú takéto opatrenia pre mladú generáciu, ktoré naozaj trpia, mladí, ktorí trpia obrovskou nezamestnanosťou. Ako si môžu založiť rodinu, ak sú nezamestnaní? ak je tu obrovská neistota na pracovnom trhu, nemajú žiadnu stabilný príjem a možno, že to smerovanie nie je úplne správne. Ja si myslím, že to nemá nič dočinenia vlastne so vzdelávaním alebo odbornou prípravou tých mladých ľudí. Myslím si, že je veľa prí, e, príkladov z dynamických sektorov tejto e, kapitalistickej ekonomiky Bohužiaľ, mladí, dobre pripravení ľudia nenachádzajú prácu. A tí, ktorí už majú prácu, tak to potom nie je riešenie, aby naďalej zotrvávali v tej práci. Myslím, že riešenie by malo byť niekde inde. A obraciam sa na spravodajkyňu. Čo sa deje s osobou, ktorá vlastne dosiahne vek 62 rokov, vek odchodu do dôchodku, ak je potom staršia, možno 70, 71 rokov, čo bude robiť? Bude, eh, neviem, tlmočník, prekladateľ, alebo pracovať v nemocnici, byť učiteľom, eh, podnikateľom. Všetky osoby budú, alebo všetci ľudia budú pracovať do 80 a to znamená, že potom tí mladí nebudú mať prácu? Človek, ktorý príde o prácu vo veku 50 rokov, človek, ktorý bol prepustený, teda ešte pred vekom odchodu do dôchodku, práve preto, že EÚ e dala podnikom možné nástroje na prepúšťanie, na znižovanie ochrany pracovných práv a ochrany pracovníkov to sú veci, ktoré sú naozaj náročné pre pracovníkov a potom ich nahrádzajú mladými, e, tí nemajú pracovnú istotu, sú v prekérnej situácii. A my hovoríme vlastne o vytváraní nových e, dôchodcov vo veku 53 rokov v Grécku. E, orgán pre prácu E, skutočne registruje e, takýchto nových e, dôchodcov v tomto mladom veku. Bohužiaľ to sa deje v Grécku, ale aj v Nemecku, Francúzsku. Údaje, ktoré prezentujete zo strany OECD, škodia našim krajinám. Nová vláda sa snaží pracovať tým smerom, ako vlastne vravíte vy, ale to nerieši problémy, ale vyrába nové problémy. Dávate vlastne nástroje zamestnávateľom, eh, aby eh, si udržiavali ľudí, ktorí pracujú možno za lacnejší peniaz a zatvárajú dvere potom mladým. Ja si myslím, myslím, že treba dať stabilnú prácu, stabilný príjem financií a sociálne práva a to má byť na zodpovednosti členských štátov. Nemôžeme e, jednoducho začať prepúšťať len preto, aby sme znižovali náklady. Vek e, včasného odchodu do dôchodku môže byť možno aj 55 rokov, ale vždy, ak to bude vlastne dôstojný dôchodok. Ale nie je možné, aby flexibilná práca, ktorá postihuje jednu tretinu pracovníkov v EÚ, bola vlastne v podmienkach, ktoré nie sú akceptovateľné. Pretože tieto osoby žijú v podstate zo 45 platu osoby, ktorá je zamestnaná na plný úvezok ľudia, ktorí pracovali celý svoj život, e, musia mať dôstojný dôchodok, keď ukončia svoj pracovný život. A je treba vedieť, e, a oni by mali tiež vedieť, že vlastne e, to pracovné miesto nemali by vlastne okupovať ďalej oni, ale mladí ľudia. Ďakujem, budem hovoriť po slovinsky. Ja tiež vítam túto správu. Myslím si, že je veľmi dôležitá. Zároveň si myslím, že je škoda, že tu nie je taká nejaká skupina v to, počas tohto mandátu ohľadom solidarity. Mali by sme riešiť túto otázku. Chcel by som tiež zdôrazniť jednu vec, a ktorá je taká štruktúrálnej, ktorá je štruktúrálnej povahy. V Slovinsku napríklad povedzme uh, diskriminácia na základe uh, e, pohľavia neexistuje, ale demografia sa neustále vlastne ten obraz sa zhoršuje a kde hľadať tie hlavné dôvody. Prečo je tak ťažké konať v tejto oblasti? Odpovedou by bolo vlastne tlak z európskych trhov. Akým spôsobom? Povedzme, že spoločnosti v jednotlivých krajinách súťažia medzi sebou len na základe ceny. A ak starší pracovníci sú lepšie chránení pri väčších nákladoch, tak e, je to horšie pre podniky. Ak neznížime tlak v tomto ohľade, tak e, bude to naozaj veľký problém. Nediskriminácia je dôležitá, ale mali by sme sa uistiť, že nie je žiadna diskriminácia na základe pohlavia, veku a tak ďalej. Formálne rámce musia byť jasné a uplatňované. Ale tiež chcem zdôrazniť ešte jednu ďalšiu vec a tá je tiež spomenutá v správe. Sociálny dialóg je kľúčový. Iba prostredníctvom sociálneho dialógu sa môžeme dostať k náležitým opatreniam. Aj keď sú dané zo zákona, alebo ak sa teda rozhodneme, že čo sa má diať na úrovni EÚ, ale obidve strany vlastne musia byť aktívne a prítomné. Zamestnávateľia sa väčšinou snažia tieto veci obchádzať. Ďakujem. Posledná otázka, pani Rafalská, potom pani Lind. Ďakujem, pani predsedníčka. Prepačte, pani Fent. najprv bude mať slovo pani Rafalská a následne vy. Budem hovoriť po polsky. Keď eh, hovoríme o, o potrebe pre eh, to, aby starší ľudia pracovali dlhšie, väčšinou používame argument, že máme dlhšiu eh, dĺžku života. Hovoríme, že to je ten hlavný E, dôvod, ale e, nezaoberáme sa to dostatočne e, prvkom zdravia. Ľudia by mali byť dostatočne zdraví a v jednotlivých členských štátoch by sme sa mali zaoberať tým, ako ľudia hodnotia svoj zdravotný stav. Pozrime sa na rozdiely medzi členskými štátmi v tejto oblasti sú veľmi veľké. V bývalých komunistických krajinách boli e, zdravotné systémy horšie, napríklad v Poľsku. kde e, máme momentálne odlišné e, veky na odchod do dôchodku medzi ženami a mužami. Ženy odchádzajú do dôchodku momentálne, keď majú 60 rokov, muži 65 Nazývame to minimálny vek pre odchod na dôch, do dôchodku a rozhodnutie e, každý príjma individuálne. Ľudia teda môžu sami zhodnotiť svoj zdravotný stav a rozhodnúť sa, či chcú pracovať dlhšie. Myslím, že je to úzko prepojené so spôsobom e, organizácie starostlivosti o starších ľudí. Veľmi často ženy, keď prestanú pracovať, dôvodom je, že sa musia začať e, starať o starších chronických chorých e, členov domácnosti alebo ľudí s postihnutím. Toto je veľmi významný faktor. A ďalej situácia na trhu práce. To, čo tu zaznelo v súvislosti s Gréckom, je príklad, ktorý ukazuje, že e, napríklad v prípade veľmi dobrej situácie na trhu práce, ak máte 50 alebo 60 rokov, e, zamestnávateľia si vás vážia, chcú si vás e, ponechať, ak je teraz situácia na trhu práce dobrá, ale ak je situácia na trhu práce zložitá, tak toto môže stiažovať eh, vlastne prístup mladých ľudí na trh práce. Takže eh, to, máme tu otázku, či budeme diskriminovať mladých alebo starých. To je veľká dilema. A na záver chcem povedať, eh, že tí, ktorí ostanú na trhu práce, um, pre nich je dôležitá otázka autonómie, Eh, pocitu bezpečnosti ich pracovného miesta, uznanie, možnosti rozvoja. Toto všetko je momentálne podceňované, čoraz viac si to však vážime, čím sme starší. A takisto aj pracovná kultúra, kvalita eh, na pracovisku. A tieto oblasti sa dajú eh, v podstate dosť jednoducho zlepšiť ak sa budeme e, venovať e, tomuto e, nižšiemu odchodu do dôchodku, bolo to 67 rokov pre ženy aj mužov v minulosti. My sme tu opäť zaviedli tento nižší odchod do dôchodku a Mnohí ľudia boli spokojní, hovorili, že je to dobré opatrenie, pretože e, so vstúpajúcim vekom ľudia už nie sú takí efektívni ako v mladosti. Ja to viem sama veľmi dobre posúdiť e, na sebe, e, pretože som momentálne v dôchodkovom veku a je teda dôležité, aby ľudia mohli sami e, zhodnotiť, či chcú a môžu ešte ďalej pracovať. Je dôležité vedieť, či je možné tu nejako kompenzovať efektivitu starších pracovníkov. Takže chcela som zdôrazniť tieto aspekty obzvlášť zdravie, e, ich zdravotný stav. To je veľmi dôležité pri e, hodnotení ľudí, pokiaľ ide o rozhodnutie, či budú pokračovať e, v práci. Ďakujem pani predsednička. budem pokračovať v Dančine. Veľmi pekne ďakujem za správu a za to, že o nej diskutujete tak dopodrobná s nami. Treba naozaj zvažovať to, že máme nezamestnaných starších aj mladších ľudí. Dnes je čoraz viac pracovných miest, ktoré hľadáte na internete a ak ehm, nehľadáte svoju e, prácu na takýchto internetových stránkach, kde môžete e, dať e, svoj životopis, vyplníte jednoducho iba formulár podľa ktorého si vás e, môže nájsť potenciálny zamestnávateľ, ste v horšej situácii. Je tam možné e, spomenúť e, nielen vaše povolanie, ale aj vek na takýchto stránkach. A pani Jungerius povedala, že takto možno nevedome vytvárame diskrimináciu starších ľudí na trhu práce. Nie je to tak, že by títo ľudia nechceli alebo nemohli pracovať. To sú všetko príliš jednoduché vysvetlenia ale zároveň tu máme aj diskrimináciu eh, čerstvo kvalifikovaných mladých ľudí. Tí sú často eh, už v prvom kole vyradení, keď ide o hľadanie pracovného miesta. Ďakujem veľmi pekne a slovo teraz už dostáva pani Sink. Veľmi pekne ďakujem za takýto bohatý súbor otázok, ktoré nastolujú naozaj veľmi dôležité témy. Pokiaľ ide o e, ich rozsah, to naozaj e, dobre popisuje, aká e, obsiahla je táto téma, ktorou sa zaoberáme. Pracovný trh prechádza mnohými štruktúralnými zmenami, ako vieme. Na jednej strane tu máme starnúce obyvateľstvo, na druhej strane je tu e, digitalizácia a technologické zmeny a ich dopad napríklad na e, typy zmluv, e, ktoré dostávajú pracovníci. Hlavne noví ľudia, ktorí vstupujú na trh práce, mladí ľudia sa s tým musia vyrovnať. Takže je tu naozaj veľký prílev zmien, ktorý musíme naraz čeliť E, niektorí z vás spomenuli veľmi zaujímavý bod, e, a to, že potrebujeme štrukturálne reformy, s tým plne súhlasím. Keďže e, tu máme tieto zmeny, ktorým čelíme na trhu práce, musíme zabezpečiť odolnosť nášho hospodárstva. Spomnul sa to tu v prípade Španielska. Po globálnej finančnej kríze sme zdôrazňovali, že krajiny, ktoré boli lepšie pripravené na recesiu a na investovanie do ľudí a do svojej pracovnej síly, eh, boli následne po finančnej kríze lepšie eh, obrnení voči negatívnym dopadom. Takže áno, štrukturálne zmeny sú potrebné, musíme zabezpečiť, aby sme investovali do všetkých, do každého. To je dôležitý bod našej správy. Takže nejde tu ani o zlepšenie zamestnanosti starších ľudí. Áno, tí čelia osobitným výzvam, ale je to celé aj o tom, ako zlepšiť zamestnateľnosť a kvalitu e, pracovných miest pre e, ľudí e, každého veku. Je dôležité, aby aj mladí ľudia mali tie potrebné schopnosti a zručnosti pre kvalitné pracovné miesta, aby mohli e, zostať na trhu práce dlhšie. Takže máme tu takýto prístup, ktorý sa zaoberá celým životným cyklom. Teraz by som chcela spomenúť eh, pár eh, slov k vekovej diskriminácii. Nemáme tu už zatiaľ nejaké numerické riešenie, alebo zázračné riešenie, ale dúfajme, že nás sa správa prispeje k osvetleniu tohto fenoménu. Potrebný je kontakt, väčší kontakt so zamestnávateľmi. A, máme tu viac e, generačnú pracovnú e, silu na pracovisku. Tento pojem e, spomíname, takže je treba, aby sme sa zaoberali tým, čo v tejto oblasti robia zamestnávateľia, aby takéto niečo dosiahli, čo to znamená, keď máte zároveň mladých aj starých ľudí na pracovisku, aké výzvy z toho vyvstávajú a či takéto E, pracoviska, ktoré zamestnávajú e, buď len starších alebo mladších. E, ako to vyzerá, či sú produktívnejšie alebo či sú produktívnejšie pracoviska, kde sú ľudia vekovo zmiešaní. Takéto údaje budú veľmi dôležité pre nás, aby sme mohli eh, viac eh, osvetliť tieto eh, fenomény, čo to znamená pre produktivitu. Ak by sme mohli dokázať, že rozmanitejší vek pracovníkov zlepšuje produktivitu práce, dúfajme, by to mohlo predstavovať ďalší um, chýbajúci kúsok eh, v mozaike, ktorá by nám pomohla odstrániť určité mýty a diskrimináciu eh, starších eh, pracovníkov. Chceme preukázať, že mladí a starí vedia spolupracovať, pracovať bok po boku. Na tomto teraz začíname pracovať. Dúfam, že Správa bude k dispozícii začiatkom roka 2020. Ehm, ako som povedala, je to o úzkej spolupráci so zamestnávateľmi. Sociálni partnery a zamestnávateľia sú e, tu kľúčoví. Pokiaľ ide o e, príjmy, o platy všetkých pracovníkov vo všeobecnosti, ako vieme, toto je v rukách sociálnych partnerov a e, vlády tu majú veľmi obmedzené možnosti. Samozrejme je tu možnosť minimálnej mzdy, ktorá sa stanoví, ale dôležité je mať otvorený dialog, um, diskutovať o týchto otázkach. A niektoré krajiny, myslím si, že Nemecko je tu veľmi dobrým príkladom o kolektívnych zmluvách v určitých e, sektoroch. E, e, tu sa začalo zaoberať otázkou starnúcich zamestnancov už pred 15 rokmi, napríklad v oblasti chemického priemyslu. Jednoducho boli inštalované napríklad väčšie počítače pre starších, Eh, takisto sa prispôsobila eh, vlastne plocha na pracovisku starším zamestnancom, čo zvýšilo aj produktivitu eh, ľudí vyššieho veku v práci, pretože dostali k dispozícii tie potrebné nástroje. Takže tu toho veľa, čo je možné urobiť zo strany, na strane zamestnávateľov, ale mm, teda aj ide tu o zvýšenie produktivity ešte by som chcela spomenúť e, e, bod e, týkajúci sa Grécka, ale aj iných krajín, toto napätie medzi generáciami. Táto, táto otázka tu vyvstáva stále znova, starý versus mladý. Už pred 20 rokmi tu bolo veľa dôkazov. Schéma pre predčasný odchod do dôchodku E, to prišlo, pretože sme tu mali vysoké miery nezamestnanosti a v tejto dobe mnoho krajín zaviedlo reformy, ktoré umožňovali e, skorý odchod do dôchodku v nádeji, že mladí ľudia e, získajú tieto pracovné miesta. No a nedošlo k tomu, nezrealizovalo sa to. Nie sú žiadne dôkazy, ktoré by ukázali, že keď odsuniete starších pracovníkov z trhu práce, že sa tým vytvorí priestor pre mladých ľudí. Mladí ľudia teraz čelia veľkým závaž, e, závažným štruktúrálnym zmenám, treba e, na tomto pracovať, na tejto oblasti treba zabezpečiť, aby e, sa im dostalo tých potrebných skúseností. Vzdelanie vieme, že nepostačuje, potrebujeme vzdelanie plus skúsenosti na skorý vstup na trh práce, na prístup ku kvalitným pracovným miestam. E, dochádza tu k mnohým štruktúrálnym zmenám, ako som už povedala, v mnohých krajinách e, spoločne s e, think tankami OECD a EU spolu pracujú práve na tom, ako čo najlepšie nastaviť naše E, e, systémy a vzdelávanie, aby sme boli pripravení na, túto, na tento nový svet, kde ľudia budú mať e, krátkodobé kontrakty, kontrakty na 0 hodín. Naše sociálne systémy na toto nie sú nastavené, sú nastavené pre niekoho, kto pracuje 40 rokov počas svojho života, ale ako tu zabezpečiť väčšiu flexibilitu, väčšiu prúžnosť, tak aby sme ošetrili potreby čo najväčšieho počtu ľudí. Toto z môjho pohľadu boli tie najkľúčovejšie otázky, ktoré zaznievali znova a znova. E, nie je dosť času, ale možno aj e EU by chcela niečo doplniť. Dúfam však, že ja som bola schopná zareagovať na väčšinu otázok, ktoré zazneli. Ďakujeme pekne, pani Singh. Len pár poznámok na záver. V prvom rade táto prezentácia e, zamestnateľnosti starších ľudí v EÚ je k dispozícii na našej internetovej stránke, internetovej stránke výboru EMPL. A možno by sme mohli pokračovať ďalej v tejto vynikajúcej eh, spolupráce, eh, pokiaľ ide napríklad o údaje z vášho nového eh, projektu, pokiaľ ide o rozmanitosť veku zamestnancov vo firmách, to by bolo veľmi zaujímavé dostať sa k týmto údajom ako náhle budú k dispozícii, tak aby sme mohli účinnejšie bojovať proti stereotypom, ktoré vedú k diskriminácii na trhu práce Takže ešte raz ďakujem. E, veľmi rádi sme vás tu privítali a dúfam, že sa opäť uvidíme e, začiatkom roku 2020. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, tu budem mať prezentáciu komisie o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti. Chcela by som eh, privítať eh, teraz niekoho, koho dobre poznáme, pána Korteho, generálneho riaditeľa eh, generálneho riaditeľstva EMPL, ktorý nám odprezentuje legislatívny návrh pre rozhodnutie, ktoré pozmeňuje e, e, e, rozhodnutie o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti. A tiež by som chcela privítať predsedo siete verejných služieb zamestnanosti pána Kopa a tiež vítam doktora Wolfganga Millera, člena rady PES, ktorý pracuje v nemeckej Um, agentúre uh, služeb zamestnanosti, ktorý sa tiež zúčastňuje tohto dnešného stretnutia. Nech sa páči, pán Kortes, teraz už máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za pozvanie. Som veľmi rád, že mám príležitosť odprezentovať návrh komisie, uh, ktorý má pozmeniť, uh, teda posilniť spoluprácu medzi verejnými službami zamestnanosti toto je veľmi dôležité eh, pre to, aby sme pomohli ľuďom eh, nájsť si pracovné miesta v Európskej únii. Výzvy pred nimi sú eh, určite veľké. Kvalita služieb zamestnanosti má veľký dopad na jednotlivé politiky v teréne a z perspektívy Európskej komisie verejné služby zamestnanosti sa snažia implementovať mnohé politiky, ktoré sú vytvorené v Bruseli, ale treba ich nastaviť eh, pre ľudí eh, v teréne, na konkrétnu situáciu v teréne. Vznikajú rôzne výzvy v súvislosti s tým, ako funguje trh práce, ale tiež v súvislosti s rozpočtovými obmedzeniami v viacerých členských štátoch a tiež so zvyšenými očakávaniami európskych občanov. A preto legislatívny orgán EÚ, teda vy a rada, ste rozhodli v roku 2014 vytvoriť túto sieť, aby sa presadzovala spolupráca medzi európskymi úradmi práce a tiež, aby sa ďalej modernizovali a posilňovali tieto úrady. Po 5 rokoch existencie v roku, od roku 2014 teraz sme vykonali e, hodnotenie, kde jasne uznávame veľmi dobré výsledky tejto siete. Toto hodnotenie ktoré ste si mali možnosť ste prezrieť, bolo predložené 11. septembra, teda dosť nedávno. A vďaka tomu komisia získala základ na predloženie návrhu na predloženie platnosti tejto siete. Správa vychádza z externej štúdie a zo širokého procesu konzultácie so zainteresovanými stranami, kde sa e, zistilo, že naozaj to bol obrovský úspech. Je to vysoko relevantné pre verejné úrady práce, tiež je to efektívne z hľadiska plnenia cieľov a výsledky sú efektívne. Ako som už spomenul, a to je pre nás najdôležitejšie z pohľadu komisie, je tam vysoká miera koherentnosti medzi eh, rozhodnutím a politickým rámcom. Teda napríklad eh, táto sieť pomáha úradom práce implementovať politiku zamestnanosti EÚ a iniciatívu ako napríklad Európsky sociálny fond, ďalej ruka mladým, ale tiež kroky, ktoré súvisia s pomocou dlhodobo nezamestnaným či integrácie utečencov. Jedna zásadná otázka, ktorá je pridaná hodnota, a tu by som rád zúraznil, sa týka vzdelávacej iniciatívy. Je to iniciatíva v jadre tejto siete a tú sieť vlastne porovnáva medzi jednotlivými eh, službami v členských štátoch a tiež podporuje vzájomné odovzdávanie znalostí. Osvedčilo sa to, kolega to vysvetlí podrobnejšie, znamená to, že eh, subjekty v rámci siete si navzájom pomáhajú tiež pokračovanie finančnej podpory z rozpočtu, ďalej e, cieľe udržateľného rozvoja, Európsky pilier sociálnych práv. Aj to je zapracované do e, pravidel fungovania tejto siete. spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti. To je zhruba všetko na úvod. Teším sa na spoluprácu s pánom Písamom, spravodajcom aj tenevými spravodajcami. Verím, že parlament nám naďalej bude prejavovať podporu. Ďakujem, ďakujeme. Teraz pán Kop, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážení prítomní. Ja som eh, výkonný riaditeľ Rakúskeho úradu verejného zamestnania už mnoho rokov. Ďakujem za pozvanie na toto stretnutie s vami. Veľmi rád sa s vami podelím o svoje dojmy fungovania tejto sieti. Bývalá komisárka Tyson nazvala našu sieť viackrát nástrojom, teda, pardon, drahokamom a ja s ňou súhlasím. My našu misiu plníme eh, v rámci úzkej spolupráce s partnermi. V niektorých prípadoch eh, sú to takmer už priatelia. Je to spolupráca založená na vzájomnej dôvere a na ochote vzájomnej podpory. To je vlastne e, duchom našho siete. Uvediem niekoľko príkladov, ako spolupracujeme a prečo je naša sieť tak úspešná. Zorganizovali sme tzv. projekty vzájomnej pomoci, kde sa poskytuje intenzívna podpora tým, úradom, ktoré sú vystavené výzvam. V roku 2017 jeden takýto projekt začal na Cypre. Tam sa poskytla podpora dlhodobo nezamestnaným a mladým ľuďom. Moji kolegovia z Estónska, z Belgicka, z Litvy, Slovinska, z Rakúska podporili kolegov na Cypre. Po roku a pol intenzívnej spolupráce naši kolegovia na Cypre dosiahli výrazný pokrok zlepšili systém segmentácie klientov a tiež celkovo služby zamestnávateľom sa zlepšili. Služby zamestnávateľom často sú významnou súčasťou modernizácie úradov práce ďalej. Ďalší príklad, e, z toho mal prospech aj Rakúsko. Viacero našich e, členov bolo súčasťou e, a, riešenia a utečeneckej krízy Došlo k výmene osvedčených postupov a tiež sme pracovali na konkrétnych dokumentoch, kde boli aj veľmi konkrétne ustanovenia. Vďaka tomu sme uplatnili nové postupy. Napríklad Slovinsko vyvinulo nové vzdelávacie opatrenia pre utečencov a celkovo sa viac dostávali k zamestnaniu títo utečenci a PES je významnou organizáciou v integrácii utečencov vo viacerých krajinách. Tretím príkladom, ktorý chcem spomenúť, je politickejší príklad. Európska komisia navrhla program Záruky mladým pred mnohými rokmi. Nešlo len o dokument, politický dokument z pohľadu implementačnej inštitúcie. Chceli sa zamerať aj na monitorovanie celkovo e, tejto záruky. Tiež sme sa venovali otázke nezamestnanosti mladých v iných dimenziách, napríklad spolupráca so vzdelávacími inštitúciami. Dovnievame sa, že e, vzdelávacie inštitúcie by mali zohrávať významnejšiu úlohu. Aj plánu komisie je e, rozvinúť túto sieť. Chceme prispieť k tomu, aby sme e, rozšírili, posilnili tento systém záruky mladým. Myslím, že to je len jeden z viacerých príkladov Celkovo táto sieť je veľmi úspešná organizácia, ako sa uvádza aj v hodnotení. A chcem jasne zdôrazniť, že tento úspech dosahujeme len vďaka tomu, že sieť vznikla v roku 2014. Ja som dlhoročným výkonným riaditeľom tejto inštitúcie v Rakúsku. Už sa dlhodobo zúčastňujem medzinárodnej spolupráce, ale ten obrovský úspech nastal, keď došlo ku formalizácii tejto siete. Vyžadovalo si to jasnú víziu, jasné ciele, ďalej e, funkčnú štruktúru, tak aby sme dokázali plniť naše úlohy a ciele. Som veľmi hrdý na to, že som zvoleným predsedom od začiatku júla a vlastne sa všetci spoločne snažíme navzájom zlepšovať, učiť sa od seba navzájom v rámci programu Bench Learning. Napríklad španielskí kolegovia využívajú túto metodiku na to, aby zorganizovali fungovanie svojich regionálnych úradov práce v Španielsku. Teda aj tu samotná metodika je inšpiráciou pre ostatných. Ja ako vedúci eh, Rakúskeho úradu môžem povedať, že spolupráca eh, v niektorých prípadoch zašla dokonca až priďaleko jeden z našich medzinárodných kolegov požiadal jedného z mojich expertov, aby pre nich pracoval. Teda pre môjho kolegu je to veľká česť, ale nie je to ľahké pre e, e, naše oddelenie ľudských zdrojov nájsť náhradu za tohto experta. To, čo sme teda dosiahli od roku 2014, je naozaj významné. Ešte stále dochádza k zásadným zmenám na trhu práce, najmä vzhľadom na to, e, že sa všetko rýchlo mení. Digitalizácia, taktiež úloha úradu práce celkovo sa mení, Úrad verejného zamestnávania má inú úlohu. Myslím, že táto sieť by mala byť významným nástrojom v snahe vysporiadať sa s týmito zmenami v kontexte verejných služieb e, zamestnanosti. Dúfam, že parlament prejaví súhlas s týmto tvrdením. Ďakujeme pekne. A teraz dostáva slovo pán spravodajca Pizarro. Nech sa páči. Thank you, Mrs. President. Ďakujem. Budem hovoriť po portugalsky. Jednoduchšie sa a, e, tak dokážem vyjadriť vo svojom materinskom jazyku. Predstavy o sociálnej Európe to sú otázky, ktoré sú pre našich občanov najdôležitejšie. Lisabonská zmluva, ktorej 10. výročie sme si pripomenuli v nedeľu, dokazuje, že sú pred nami eh, mnohé výzvy, ktoré sa týkajú eh, sociálneho pokroku, ak podľa zmluvy sa Európa má venovať najmä koordinácii. Nesmieme zabúdať, eh, že občania, ktorí nás zvolili, si želajú sociálnu Európu. Táto sieť služieb verejného zamestnania je vynikajúcim príkladom takéto koordinácie a zlepšovania. služieb verejných eh, služieb zamestnanosti bez toho, aby sa zasahovalo do ich fungovania zo strany členských štátov. Teda vďaka tejto spolupráci vznikli procesy efektívnejšieho učenia, aby sme dokázali lepšie reagovať na očakávania našich občanov. Chcel by som zablahoželať komisii k tomu, že pristúpila k hodnoteniu tejto siete a chcem sa poďakovať aj pánu Kopovi za to, že prišiel medzi nás a že nám odprezentoval svoje hodnotenie fungovania tejto siete verejných služieb zamestnanosti. Chceme, aby sa tieto práci pokračovalo. Možno by sa mali trošku zvýšiť ambície, pretože problémy, ktorým je vystavená Európa v oblasti zamestnanosti, sú vážne a niekedy sú aj paradoxné. Musíme teda e, preukázať veľkú mieru odvahy, aby sme dokázali odvratiť krízy, ktorým je Európa vystavená. Konkrétne mám na mysli starnutie populácie, ďalej demografické problémy. Žiaľ, je mnoho mladých, ktorí si nedokážu nájsť prácu. Tiež v niektorých krajinách viac ako 10 mladých eh, sa nedokáže zamestnať. Ako teda reagovať na problémy, s ktorými sa potýkajú starší občania? V tomto kontexte je eh, Treba pamätať aj na pýty súvisiace so zmenou klímy, ďalej s ekologizáciou ekonomiky. Mm, sú tieto spádne argumenty preto, aby táto sieť naďalej pokračovala v existencii, aby naďalej fungovala. Ja ako spravodajca k tejto téme tu v Európskom parlamente by som bol rád, keby sme posilnili fungovanie tejto siete. Vnímam to ako vynikajúci príklad fungovania sociálnej Európy. Myslím, že je nevyhnutné, aby sa konsolidovala táto sociálna Európa. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz za EPP teňovým spravodajcom je pani Skizela. Nech sa páči. Ďakujem. Najskôr by som a rada vyslovila veľké potešenie v súvislosti s tým, že sieť získala novú dôveru, že naďalej môžeme pokračovať v poskytovaní tejto vzájomnej pomoci, aby sme poskytovali pracovníkom nové príležitosti. Sú odlišnosti medzi tými krajinami, máme sa toho od seba veľa navzájom čo učiť. Európsky parlament má v tomto procese svoju úlohu. Dúfam, že sa nám podarí prispieť efektívne k tomu, aby mohla pokračovať e, spolupráca. Ja sa teším na spoluprácu so spravodajcami a tenými spravodajcami. Chcela by som sa opýtať na váš názor na spoluprácu s inými účastníkmi a tiež či máte nejaké plány na rozšírenie tejto spolupráce s inými aktérmi. Ďakujem pekne. Teraz za Renew Dostáva slovo pani Deli, nech sa páči. Ďakujem. Budem hovoriť po bulharsky. Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia, vážení zástupcovia Európskej komisie, chcela by som sa najskôr poďakovať zástupcovi komisie za veľmi rozťahlý legislatívny návrh. Ja súhlasím s názorom kolegov, že táto sieť verejných služieb zamestnanosti modernizuje celkovo fungovanie e, úradov zamestnanosti. Vďaka tomu členské štáty môžu lepšie koordinovať e, svoju politiku ochrany pred nezamestnanosťou a tiež sa tým posilňuje rámec e, hospodárskej správy v EÚ. Fungujúce úrady práce sú nevyhnutné A je čo sa týka vzdelávania a integrácie e, na trh práce podľa hodnotenia vidíme, že táto sieť modernizuje a reformuje e, úrady práce v celej EÚ. Došlo k pokroku z hľadiska zároky mladým a taktiež e, z hľadiska opatrení, ktorých cieľom je riešiť problematiku nezamestnanosti, sieť e, verejných služieb zamestnanosti sa musí posilniť, predlžiť jej platnosť. Tiež platforma na porovnávanie výsledkov, na e, odovzdávanie osvedených postupov, tiež e, porovnávacie kritéria a ich vyhodnocovanie. Toto všetko musí pokračovať Avšak eh, ešte je čo zlepšovať. Napríklad praktická spolupráca medzi poskytovateľmi rôznych sociálnych služieb a poskytovateľmi zamestnaní. Toto by pomohlo aj tým, ktorí hľadajú zamestnanie. Eh, celkovo výsledky je možné tiež ešte ďalej vylepšiť. Tým pádom by sa eh, služby zefektívnili, boli by prospešnejšie a inkluzívnejšie celkovo služby zamestnanosti, teda úrady práce musia mať e, dostatočnú podporu a dostatočné zdroje k dispozícii z hľadiska financovania počtu pracovníkov a iných zdrojov. Je to nevyhnutné na digitalizáciu, modernizáciu a celkovo kvalitu. Bude to prospešné pre občanov aj pre ekologickú, aj demografickú stránku. Ďakujeme pekne za zelených. Pán Satori. Merci, madame la présidente. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Ambície očakávania našich občanov spájené s sociálnou Európou sú natoľko vysoké, že je treba uznať, že nástroje, ktoré máme k dispozícii, nie sú e, celkom dostatočné. Je treba vytvoriť nový legislatívny rámec, ktorý nám umožní zajsť o mnoho ďalej vo vytváraní tejto sociálnej Európy, ktorú naši občania očakávajú. Tieto nástroje koordinácie síce existujú, dokázali sa, teda osvedčili sa ako efektívne, a je treba pokračovať e, v tomto úsilí. Chceme teda podporiť pokračovanie fungovania takejto koordinácie, ale je treba, aby sa vytečili vyššie ambície, ktoré musia byť v jadre tejto koordinácie. Konkrétne spomeniem tri. Nedávno sme e, e, vyhlásili núzovú situáciu v oblasti klímy tu v parlamente. To sa týka všetkých krajín v EÚ. A je treba, aby aj politika zamestnanosti bola prispôsobená, pretože tento sektor e, naozaj môže prispieť k vytváraniu pracovných miest a tiež zároveň sa vysporiadať s výzvami klimatických zmien ďalej, čo sa týka rodovej rovnosti. Naďalej pretrvávajú v našich krajinách e, príklady nerovnosti medzi mužmi a ženami. Všetky politické oblasti, e, aj vzdelávanie, zamestnanie musia byť e, spojené s plnením tohto cieľa ostraňovania nerovnosti. A ešte v neposlednom rade je treba stimulovať členské štáty je treba e, povzbudovať ich, e, aby aj dobrovoľne pristupovali k takýmto iniciatívam, aby sa bojovalo proti e, prekerným druhom práce. Flexibilita je nástrojom na zaistenie efektívnosti využívania pracovníkov. Nesmieme zabúdať na zaistenie dostatočnej bezpečnosti a ochrany pracovníkov Ak e, to nebude proces prospešný pre všetky strany, e, tak sa nedopracujeme k zdarnému výsledku. Je treba zaistiť teda e, dostatočnú ochranu pracovníkov. Ďakujem. ID we have Madame Zambelli. Za ID pani Zambelli. Nie je prítomná niekto v mene ID? EKR, pani Šidlo tu nie je. Pani Jungerius, požiadali ste o slovo? Nie som spravodajkyňa, ale som vďačná, že ľudia odvádzajú skutočne vynikajúcu prácu v tejto téme, ale mám takú jednoduchú otázku. Ak sme tak možno presvedčení, respektíve ste nám ukázali pozitívne výsledky práce tejto siete. A ak sme spokojní teda s výsledkami, prečo si nezvolíme permanentný systém namiesto toho, že to iba predlžíme o 7 rokov. And Madam Sanders? Pani Sanders? Ďakujem pekne. Všetky Krajiny Európskej únie e, čelia veľkej výzve, či už ide pre tých, ktorí e, majú pracovné miesto alebo ktorí si ho e, hľadajú. Ide tu o oblasť vyplývajúcu z digitalizácie, ale aj E, ďalších e, zmien, ktoré ešte prídu aj v súvislosti s klimatickými zmenami. Toto všetko si bude vyžadovať nové kompetencie. Takže myslím, že takéto verejné služby zamestnanosti e, všade v Európe čelia týmto rovnakým výzvam a preto je potrebné, aby naďalej spolupracovali hlavne pokiaľ ide o tieto výzvy. Vieme tiež, pokiaľ ide o organizáciu, Treba ľuďom umožniť eh, prístup k zamestnanosti. Tu je veľmi dôležité odborné vzdelávanie. Pýtam sa teda, či spolupracujete aj s aktérmi v oblasti eh, eh, odborného vzdelávania a ako pracujete s agentúrou, ktorú poznáme na európskej úrovni, s agentúrou CDFOP. Ďakujem. Takže máme dve otázky. Nech sa páči, pán Korte, poprosím zodpovedať. V prvom rade ďakujem pekne, pán spravodajca a vážení členovia, ktorí ste vystúpili. Myslím si, že ste vyjadrili viac menej podporu pre pokračovanie tejto siete a bolo tu aj niekoľko takých podrobnejších otázok pani Skytedal o ďalších aktéroch. Áno, sú už spomenutí v článku 5 rozhodnutia a návrh predpokladá rozšírenie počtu aktérov, ktorí by mali byť konzultovaní a zapojení do tejto siete. A tiež by som chcel spomenúť v reakcii na pani, eh, na kolegyňu, ktorá sa pýtala na CDFOP, vnímame agentúry EÚ ako partnerov našej siete. CDFOP je jedným z partnerov, čiže áno, určite pokiaľ ide o zručnosti a technické školy, určite je CDFOP veľmi dôležitým partnerom siete. Euh, une, une ambition accrue. Uh, oui. Pokiaľ ide otázku pána Satúriho, e, väčšie ambície, áno, e, som za to. Tie body, ktoré ste spomenuli, sú už pokryté určitým spôsobom v našom návrhu, ale sme pripravení e, načúvať komisii a napríklad e, zakomponovať e, viac e, oblasť klimatických zmien a ich vplyvu na trh práce. No a pokiaľ ide o dôsledky digitalizácie, tie treba zahrnúť, ale rovnako treba zahrnúť aj klimatické zmeny. Rovnaké veci platia pre rovnosť rodov. Už to robíme, ale je možné zdôrazniť význam tejto oblasti. A prečo iba 7 rokov, pani Jungeris? Je to už dlhšie, než to bolo platné dnes, do, do dnes a chceme to stabilizovať aspoň na trvanie viacročného finančného rámca. A myslím si, že to nám tiež umožní zhodnotiť to. Samozrejme, určite sa dá ešte to zvážiť. Myslím, že po štyroch rokoch sa predpokladá hodnotenie počas toho 7-ročného obdobia. Čiže myslím, že sa dá o tom diskutovať. Myslím, že toľko k otázkam. Ďakujem, pán Kop, nech sa páči. Ďakujem. Bola tam otázka pani Skytedal ohľadom spolupráce. Myslím, že Dôležité je vedieť, že sa nehráme len na tom našom vlastnom piesočku a mnoho problémov sa dá vyriešiť iba v spolupráci s ostatnými, či už sú to verejné orgány, sociálneho zabezpečenia alebo vzdelávania, ale v mnohých prípadoch je to tiež otázka spolupráce so súkromnými spoločnosťami, zamestnávateľmi, ale tiež s súkromnými agentúrami zamestnávania. Napríklad si pamätám stretnutie rady, kde sme pozvali zástupcov súkromnej agentúry zamestnávania a predpokladá sa, že by sme mali otvárať našu sieť a rozširovať a e, MKO a komisia je, sú vlastne aj permanentnými členmi v našej sieti a rád by som vyzval aj e, a pozval relevantných aktérov na stretnutie našich, e, našej siete a určite je dôležité, ak chceme dosiahnuť úspech na pracovnom trhu, e, aby sme spolupracovali. Pán Satúri sa pýtal na boj proti klimatickým zmenám a na to sú potrebné silné legislatívne opatrenia, to by bol problém pre niektorých eh, ľudí v niektorých krajinách a na druhej strane budú nové pracovné miesta a vždy je možno jednoduchšie prekvalifikovať ľudí, ale vo všet... nevždy to funguje, ale v každom prípade treba pomôcť ľuďom, ktorí prichádzajú o prácu. Som si istý, že boj proti klimatickým zmenám je tiež obrovskou témou pre pracovný trh a pre našu organizáciu a preto e, sa tomu tiež venujeme a ako môžeme teda rekvalifikovať ľudí pre nové profesie, ktoré sa v tejto súvislosti objavujú. Posledná otázka ku ktorej sa chcem vyjadriť. E, ospravedlňujem sa, nezachytil som priezvisko, hovorí pán Kopfa, ale prečo teda nie je permanentný systém? No to je politické rozhodnutie. Ja verím, že ten ďalší vývoj bude úspešný, verím v našu sieť a os- počas 7 rokov máme čas na, na to, aby sme možno aj dostali skutočne veľkú politickú pozornosť. Ďakujem. Ďakujem pekne všetkým aj našim hosťom a len vám chcem pripomenúť časový harmonogram 30. januára to je termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Hlasovanie vo výbore MPL 26. marca budúci rok. Ďakujem pekne. Now we have an uh, exchange of... Teraz máme naplánovanú výmenu názorov o prezentácii práci ECHA o najvyšších prípustných hodnotách vystavenia chemickým faktorom pri práci. And I would like to warmly welcome... A chcela by som srdečne privítať zástupcov ECHA, poďakovať sa im za ich proaktívny postoj voči nám. Tiež vítam zástupcov komisie, s ktorými výbor EMPL mal v minulosti veľmi plodnú spoluprácu pri prijatí e, troch e, smerníc o karcinogénoch a mutagénoch, ktoré umožňujú zachraňovať životy viac než 100 tisíc pracovníkov nasledujúcich 50 eh, rokoch. A v neposlednom rade vidím tiež niektorých kolegov z Envy, alebo možno ich nevidím. Ak by ste mohli možno zdvihnúť eh, ruku, ak ste tu, respektíve nie sú tu, ale predpokladám, že ešte asi prídu. Pretože výbor Envy je vlastne výbor požiadaný o stanovisko v oblasti legislatívy BOZP a myslím, že by sme mohli začať, oni sa k nám pridajú neskôr. Takže táto výmena názorov bola rozdelená našimi koordinátormi, respekt, pardon, opravuje sa pani predsedajúca, e, nie rozdelená, ale bolo rozhodnuté na zasadnutí koordinátorov v oktobri o, tomto, e, o tejto výmene názorov. Pokiaľ ide o legislatívu v oblasti BOZP a teda aj predstavenie e, aktivít e, agentúry ECHA v oblasti najvyšších prípustných e, hodnôt vystavenia chemickým faktorom pri práci. Je to relatívne nové po pilotnej fáze. V januári 2019 komisia a ECHA sa dohodli, že ECHA začne poskytovať odporúčania, pokiaľ Ide o legislatívu BOZP a rada by som odovzdala slovo najprv pani Charlotte Grefors Erno z generálneho rejiteľstva Ampel, aby nám predstavila, aký je stav, pokiaľ ide o legislatívu BOZP a potom budeme pokračovať pánom Biernom Hansenom, výkonným rejiteľom agentúry ECHA. Nech sa páči. Ďakujem pekne, Pani predsednička, vážení členovia, je to skutočne pre mňa veľká čest a potešenie, že tu môžem s vami byť aj s mojimi kolegami, ktorí zastupujú komisiu, útvary komisie. A v prvom rade by som chcela povedať, že sa teším, že vás poznávam, pretože sa tešíme na, va- na plodnú spoluprácu s vašim výborom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Rada by som povedala zo pár slov, aká je súčasná situácia, ak to teda bude fungovať, táto prezentácia. Chcem len pripomenúť, že v oblasti BOZP sme v oblasti články 133 eh, zmluvy zlepšenie pracovných eh, podmienok a prostredia, zlepšenie BOZP a už máme smernice, ktoré stanovujú minimálne požiadavky. Toto všetko, táto legislatíva bola prehodnotená dosť nedávno Pozreli sme sa na rámcovú smernicu, to je ten základný akt, pokiaľ ide o BOZP a tiež e, súvisiace smernice a prišli sme k záveru, že, sú, že plnia svoj účel. E, potrebné sú len možno niektoré úpravy, e, ktoré súvisia s modernizáciou, s potrebami modernizácie pokiaľ ide o stratégie a viacročný finančný rámec, um, máme platný strategický rámec pre BOZP, ktorý je platný do budúceho roku. Počas predchádzajúcej komisie bolo tiež prijaté uh, oznámenie o hodnotení, ktoré stanovovalo, ako, by, ako má vyzerať vlastne modernizácia v oblasti BOZP. A eh, mohla by som vám, teda rada by som vám urobila taký prehľad, aj keď určite mnohí to poznáte, vlastne takáto rámcová smernica, ktorá stanovuje všeobecné princípy v oblasti BOZP. A potom máme niektoré jednotlivé smernice, ktoré hovoria o tom eh, pracovnom prostredí, o aspektoch bezpečnosti, zariadení a tak ďalej, o mladých ľudí na pracovisku, o baniach, plavidlách, výbušných prostrediach, nebezpečných prostrediach, stavebníctve, azbest, karcinogénne biologické látky, fyziologické látky, e, hluk, radiácia a tak ďalej. Ale o čom hovoríme tu dnes? To sú skutočne vlastne chemické látky a príslušná smernica. Tá prvá je vlastne tá najširšia, ktorá sa týka chemických látok a druhá je špecifickejšia. Tá sa týka karcinogénnych a mutagénnych látok a potom máme smernicu, ktorá sa týka azbestu. V rámci týchto troch smerníc je možnosť stanoviť limitné hodnoty a to urobila aj predchádzajúca komisia pre niektoré látky v rámci mutagénnych a karcinogénnych látok v tej príslušnej smernici a už sa pripravujeme na nové návrhy a nové limitné hodnoty. A tu by som možno mohla odovzdať slovo kolegovi z ECHA, pretože ako pani predsednička nám aj povedala, spoliehame sa na veľmi cennú vedeckú podporu e, tejto agentúry, ktorá má sídlo v Helsinkách. Ďakujem pekne, pán Hansen, nech sa páči. Ďakujem ja mám iba jeden slajd, čiže je to tu dosť jednoduché ukázať. Je to tento. Ale chcel by som najprv povedať taký krátky príbeh a potom uh, sa dostaneme k slajdu. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení členovia, milí účastníci. Som veľmi rád, že vám môžem vysvetliť zo strany echa agentúry ECHA, ako prispievame k bezpečnosti pracovníkov e, a ochrane pred chemickými látkami. Veľmi zjednodušene môžeme povedať, e, že povedzme tu je chemikália, tu je pracovník. Chemikália, e, tej je jedno, že či je regulovaná, v rámci nariadenia REACH alebo v rámci smernice o chemických látkach, že či poškodzuje, podrážďuje la, e, pokožku, spôsobuje rakovinu. Bude to robiť bez ohľadu na regulačný rámec. Na druhej strane máme pracovníka a tento pracovník, ale aj zamestnávateľ, aj regulátor, ich hlavným záujmom je, aby pracovník e, bol v bezpečí, e, či už je to prostredníctvom smernice o klasifikácii, označovaní a obaloch alebo niečom inom. V podstate je to najdôležitejšie je bezpečnosť. A ja by som vám chcel ukázať, že dôležité je spolupracovať a prostredníctvom legislatívy BOZP eh, môžeme dosiahnuť úspech len, ak to bude spolupráca, súčinnosť. Nie je náhoda, že tie chemik fekálie. Samozrejme, vždy sa musíme pozrieť na to jednotlivé pracovné prostredie. Pracovník je chránený prostredníctvom legislatívy BOZP vo všetkých aktivitách na pracovisku. Vrátane e, všetky chemikálií, s ktorými prichádza do kontaktu. A myslím si, že už je pomaly jasné, že bez jedného alebo bez druhého nebude ten pracovník v bezpečí. Čo robí tá legislatíva v oblasti chemických látok? Tá dáva informácie vzhľadom všetkých chemických látok v Európe, aby sme vedeli, či chemikália napríklad spôsobuje rakovinu, alergiu, podráždenie kože alebo niečo iné. Potom sa klasifikuje alebo označuje na základe tých údajov, aby spotrebitelia, e, pracovníci, e, prevážatelia a tak ďalej, aby vedeli, že nakoľko je tá látka nebezpečná, namiesto toho, aby musel si čítať nejaký dlhý dokument, aby vedel na e, tom označení z tej etikety, čo spôsobuje táto chemická látka. To robí vlastne to nariadenie REACH a tiež e, vlastne nariadenie e, COP, e, CLP. Pardon. A každý, kto je vlastne v tomto reťazci, má prístup k, inform- k týmto bezpečnostným informáciám. A tam vlastne prichádzame my, to znamená legislatíva BOZP a pozrieme sa na všetky ostatné možno nebezpečné látky alebo okolnosti, s ktorými prichádza do kontaktu pracovník a či je v bezpečí. E, je tam jedna fáza tejto interakcie a to je vlastne zodpovedanie otázky, kedy je chemikália bezpečná. V legislatíve BOZP je tiež tento koncept. Vaj, v, le, v legislatíve, o ktorej hovorila Charlotte, tá, ktorá sa týka tým libitným hodnotám, chemickým faktorom pri práci, v, ale v obidvoch typoch legislatív e, je stanovená teda nejaká úroveň, že do tejto úrovne koncentrácie chemickej látky môže byť e, pracovník vystavený a je nevyhnutné, aby obidva e, typy legislatívy fungovali a boli v súčinnosti. A my sa snažíme vlastne stanoviť e, túto úroveň nielen pokiaľ ide o vlastne chemikáliu, ale pokiaľ ide tiež o vlastne vedecký aspekt eh, v legislatíve eh, BOZP. Či už sa teda pozrieme na REACH alebo sa pozrieme na BOZP, dôležité je posúdiť vlastne, čo tá chemikália spôsobuje eh, človeku. Takže toľko taký krátky popis, prečo teda je to pre nás veľmi dôležité. Nás je 650, ktorí sa špecializujeme na túto oblasť a snažíme sa spoločne prispievať k práci v oblasti teda jednak chemických látok, aj tiež v oblasti BOZP. Určite vždy môžeme robiť viac a chrániť lepšie pracovníkov a ďalšia vec, ku ktorej môžeme prispieť, je konzistentnosť, či je to pre pracovníkov alebo teda občanov. Myslím si, že čo si ľudia všímajú, je to, či my ako regulátori alebo technická agentúra, ktorá podporuje regulátora, či, ak sme nekonzistentní. E, možno si nevšimnú, keď sme konzistentní, ale určite si všimnú, keď nie sme konzistentní a preto potrebujeme jednotný postup pri ochrane pracovníkov na základe vedeckých dôkazov spoločne s ostatnými agentúrami, aby sme neohrozili dôveru ľudí vo vedecké rady, pokrok a celkovo v európske inštitúcie. Takže čo e, robíme, pokiaľ ide o tieto najvyššie prípustné hodnoty vystavenia faktorom pri práci? My ich nestanovujeme. Postup na stanovenie je ten starý e, dobrý proces, ktorý dobre, hladko funguje na úrovni komisie a EÚ ako regulátora v súčinnosti s radou. Čo robíme my je, že vedecky e, tu poskytujeme podporu v tomto procese rozhodovania a uplatňujeme tu štandardný pros, e, pro, e, postup, ktorý tu máme z oblasti e, chemikálií, z ríču, označovania a iných typov legislatívy, ktorú tiež implementujeme. V prvom rade, a teraz už sa dostávam k tejto prísvitke, tu máme požiadavku zo strany komisie, formálne zo strany našich kolegov v DG Eh, employment, ktorí eh, eh, spolupracujú s kolegami na DG Santa, DG Grow a DG Environment. My zohrávame samozrejme dôležitú úlohu. Sme v dialogu s našimi kolegami v generálnom riaditeľstve pre zamestnanosť, ale aj z ostatných riaditeľstiev, aby sme prispeli eh, našimi vedomosťami eh, do oblasti, kde môže byť problém, kde môže pomôcť REACH, ale aj ehm, legislatíva z oblasti zamestnosti. Eh, máme potom verejnú výzvu, pokiaľ ide o dôkazy a potom na sekretariáte tí ľudia, ktorí v Helsinkách pracujú, vypracujú vedeckú správu. Táto vedecká správa je podrobená verejnej konzultácii a potom celý balíček e, sa predstaví tzv. Hodno, e, výboru pre hodnotenie rizik a oni potom e, zhodnotia našu vedeckú správu. Dosť veľa členov vedeckého výboru pre najvyššie prípustné hodnoty ktorú vedú naši kolegovia eh, v eh, Luxemburgu, sa stali teraz už členmi výboru pre hodnotenie rizik, aby sa zabezpečila kontinuita, ale aby aj EKA mala prístup k tejto expertíze. No a napokon, čo sa udeje ďalej, postupíme tu Bruselu, eh, našim kolegom z Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť a potom už sa postupuje tým obvyklým procesom, ktorý každý pozná, vedie to k rozhodnutiu komisie v závislosti od typu limitných hodnôt to prejde tým obvyklým eh, legislatívnym postupom alebo komitologicky eh, sa to rieši ďalej. No a na záver, nechcel som byť provokačný, ale chcem len eh, popísať, čo sa deje. Niektorí ľudia hovoria, že to znamená, že REACH prevzal tie prvé dva kroky v tomto celom procese, ako to vidím ja. Ja to vidím tak, že BOZP prevzalo časti ECHA, pretože e, my sme od nich prevzali e, veľkú časť expertízy a teraz vychádzajú z efektívnosti a konzistentnosti e, je to všetko súčinnosť s ostatnými generálnymi riaditeľstvami, aby sme zabezpečili lepšiu bezpečnosť pre pracovníkov v Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Vidím tu aj vašu kolegyňu. Pani Sek, chceli by ste niečo doplniť eh, do tejto úvodnej časti? Ďakujem vám pekne, pani predsedníčka, za slovo. Chcela som len doplniť, že naozaj eh, tým, jeden tým pracuje práve na týchto najvyšších prípustných hodnotách vystavenia chemickým faktorom pri práci. Budúci rok e, sa pripravujeme na viaceré látky ako kadmium a azbest. Veľmi radi e, pracujeme na tomto. Ďakujem pekne. Budem mať jedno kolo otázok. Vidím, že pani Jongerius má záujem položiť otázku a tiež pán Danielson. Nech sa páči, pani Jongerius, ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Ďakujem, e, že nám toto opäť pripomínate. Vaša práca je, myslím, veľmi, veľmi dôležitá. Čas od času e, BOZP sú časť e, tejto práce naozaj mení spôsob, ako ľudia pracujú. A bola by som rada, keby ste nám vysvetlili, prečo ja som sa teda svojho času obávala, že v pôvodnom v popise e, práce komisárov sa celá táto e, téma bezpečnosti práce pri práci úplne e, opomínala. A keď vám niečo leží e, e, na srdci, tak ako táto e, téma, máte obavy. Takže bola by som rada, keby ste sa vyjadrili k tejto téme. Ja osobne som sa trošku uspokojila s odpovediami Nikolasa Šmita na jeho vypočutí, keď sme sa ho na túto tému pýtali. To bolo nápomocné, ale predsa len Ehm, mám tu trochu obavy eh, ohľadom toho, že to chýba v týchto poverovacích listoch a potom eh, bola tu celkom dobrá spolupráca počas predchádzajúceho mandátu, pokiaľ ide o CMD 1, 2 a 3. My všetci sme tu sedeli, čakali sme, kedy začneme pracovať na štvorke, peťke, šestke. A povráva sa, že štvorka bude e, prezentovaná až po lete. Je to pravda? Je možno si to overiť, alebo môžeme očakávať e, tieto návrhy skôr. A moja tretia otázka sa obracia hlavne na e, kolegu z Fínska. Neviem, či môžem túto otázku položiť ale ak by ste... Ja viem, že sú všetky to konzultácie. E, mali by ste nejaký, nejaký zoznam e, látok, ktoré e, by, ktorým by ste dali prioritu vo vašej práci, keby ste teda nezaviseli od všetkých tých rôznych úrovní a stanovili by ste takéto top priority, alebo je tu, sú tu nejaké želania e, vzťahujúce sa na nejaké iné látky, e, ktorým e, nie je možné sa venovať, a ktorým sa nedostáva toho potrebného záujmu. Neviem, či na to môžete odpovedať teraz. Teraz pán Danielson, ďakujem vám pekne za slovo, ďakujem vám pekne, pán Hansen, za vašu zaujímavú prezentáciu. Ako povedala Agnes, keď sa pozrieme na to, ako to dnes vyzerá, je, e, bez pochyby EÚ zohráva veľkú úlohu v oblasti e, e, bezpečnosti a zdravia pri práci. Veľa sme tu toho dosiahli, ale ešte je veľký kus práce pred nami. 80 tisíc ľudí zomiera ročne na rakovinu z toho dôvodu, že boli vystavení príslušným ohrozujúcim látkam na, pr látkam na pracovisku a to nie je akceptovateľné. S tým súvisí teda vaša práca, práca a mám otázky e, v prvom rade, pokiaľ ide o smernicu azbeste. Tam sú dôležité limitné hodnoty pre vystavenie tejto látky na pracovisku, ale tak ako e, to chápem a ako tam informujú odbory, aktuálne limitné hodnoty v smernici nepostačujú na dostatočnú ochranu e, pracovníkov. Keď to zohľadníme spolu s potrebou renovovať staré budovy v Európe, aby sme zohľadnili klimatické ciele a podobne, bude tu dosť silný e, e, e, nárast vystaveniu azbestu v budúcich rokoch, takže Um, ako teda vnímate v tejto súvislosti smernicu a potrebu ju revidovať, aby sme lepšie chránili pracovníkov? Moja druhá otázka Eh, jednu z mojich otázok eh, už položila Agnes a CMD a celá tá, celý tento balíček, ale chcem sa tiež eh, spýtať, treba možno rozšíriť to aj o reprotoxické látky, nielen tie karcinogénne. O to žiada moja skupina, o to žiadal aj parlament v minulosti. Zaujímal by ma teda váš názor na toto, pán Sartori. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem e, za e, to, čo ste e, tu predniesli. Pokiaľ ide o významné rizika a nezohľadňovanie týchto rizik, tieto by sa mohli vnímať ako porušenie zásad bezpečnosti pri práci Vypočul som si starostlivo to, čo ste povedali, ale metóda pre stanovovanie stropov tu naozaj e, ostáva na diskusiu. E, neviem, či e, pomer medzi prínosmi a nákladmi tu nie je e, stanovený e, naozaj tak vytrhnuto e, z kontextu. Z kontextu Chcem sa teraz spýtať, akú metodiku eh, vaša agentúra, Európska chemická agentúra eh, používa eh, v tejto súvislosti. Potrebujeme tu jasnejšie informácie. Ja som poslanec, nepoznám dobre túto tematiku. Aký je rozdiel medzi metódou hodnotenia limitných hodnôt, ktorým sú vystavení ľudia pri práci a rizikami, ktoré e, definuje e, agentúra. Aby som to objasnil, celý tento proces povedie k ochrane našich e, zamestnancov a v prípade nebezpečenstva zabezpečí sa, aby legislatíva bola na strane ochrany zamestnancov alebo ekonomické záujmy vstupujú do hry v tomto procese v určitom momente, pretože sa tu zohľadňujú e, e, ekonomické záujmy, ktoré prevažujú nad tými reziduálnymi e, rizikami ja si myslím, že tu vyvstáva pred nami práve táto otázka, ako zabezpečiť, aby ekonomické a finančné záujmy nám neznemožnili e, dostatočne ochraňovať e, zamestnancov. Občania od nás žiadajú Európu, ktorá e, ochraňuje, ktorá je na strane zamestnancov, občanov. Neželám si, aby na začiatku legislatívneho obdobia, kde sa žiada, aby sme tu mali Európu, ktorá chráni z ekonomických E, dôvodov sme znížili mieru ochrany našich e, zamestnancov. Pán Nikolau, ďakujem pekne, pani predsednička. Je to e, zaujímavá prezentácia. Ja som tiež chemikom, ma to zaujíma, som tiež členom, asocia- členom asociácie chemikov na národnej úrovni. E, sledujem tieto témy, podobné témy ako tá, ktorú ste nám dnes predstavili. Uznávam e, potrebu e, vedeckého odôvodnenia škodlivých látok na pracovisku nie len ako výsledok problémov, zdravotných problémov, ku ktorým už došlo, ale aj z pohľadu prevencie tak aby e, sme boli o krok vpred a nie e, o krok e, vzad. Z vašej prezentácie to vnímam tak, že odôvodnenie toho, čo robíte, prichádza až po tom, čo komisia načrtne nejaký dokument vzťahujúci sa na škodlivé látky, vtedy vstupujete do hry vy a máte stanoviť, aké by tu mali byť limity, ako sa to má používať. E, nevyvstávajú tu aj mnohé ďalšie e, e, otázky v tejto súvislosti. Napríklad často Európska komisia aj odbory, aj ostatné strany tu majú ekonomické záujmy. Je tu možno aj snaha E, e, mať lepšiu pozíciu než e, ostatní konkurenti, nemôžu to byť nejaké teda ovplyvnené projekcie v dôsledku tohto. Veľmi často sme tu videli rôzne prípady, tým posledným je glyfosát. Ja mám veľmi silný názor na túto tému, teraz o tom nemusíme diskutovať, ale spomínam to len ako príklad. Nechránilo by to viac zamestnancov a životné prostredie, keby sme tu mali nezávislú eh, agentúru, ktorá by revidovala látky, ktoré používame eh, vo veľkom v priemysle, ktorá by mohla vymáhať a, eh, takisto aj navrhovať a bola by nezávislá od pohľadu komisie, ku ktorému sa dospieva často aj e, zohľadňujúc rôzne iné záujmy. Ďakujem. Ešte posledné dve otázky. Pani Desuter a potom pani Bent. Najskôr pani Desuter, ďakujem. Ďakujem za to, že dostal priestor položiť otázku. Ospravedlňujem sa za to, že som prišla neskôr. Je to však téma, ktorá e, mi je veľmi blízka. Mám e, otázku, ktorá viac menej zapadá do toho, čo sa tu už spomínalo Komisia, ak som teda pochopila správne, komisia rozhoduje o tom, ktoré látky ktorých sa to bude týkať a to je podľa mňa teda politické rozhodnutie, čo sa týka OSL, OEL, pardon. Je to teda v končnom dôsledku predsa len politické rozhodnutie. Chcem sa teda opýtať, um, ako nezávislo dokáže agentúra ECHA vôbec fungovať. Isté, že nespochybňujem vašu spôsobilosť, odbornosť, ale mám taký trošku nepríjemný eh, pocit z toho, ako sa to politicky kontroluje, to, čo robíte vy. Teda konkrétne, ak teda máme komisiu, ktorá sa chce posunúť k stratégii eh, nulového znečistenia, to všetko znie veľmi pekne, to znamená, že sa budú e, sledovať všetky produkty, ktoré ovplyvňujú e, činnosti na pracovisku veľmi prísne, že sa bude vychádzať z vedeckých poznatkov bez toho, aby sa prijímali rozhodnutia, ktoré sa budú môcť ovplyvniť e, nejakými záujmy členských štátov, ktorým to možno vyhovuje, možno nevyhovuje. Je to teda problém na politickej, na technickej úrovni. Mohli by ste nám k tomu niečo povedať? Ďakujem. Ďakujem. Pani Vinte, ďakujem za to, čo robíte. Ja som zastupovala odbory v Dánsku, keď ste začali fungovať a za to vám naozaj veľmi ďakujem. Budem pokračovať po dánsku. E, eh, når I, start, når I får lavet de her lister over de kraftfremkaldende Keď sa zostavuje zoznam karcinogénnych látok, ktoré ohrozujú ľudské zdravie. Nejde len o to, ako tento zoznam vzniká, ide o to, ako náš výbor to môže prispieť. Myslím, že nestačí, aby firmy dostali 12 rokov, aby nahradili tieto karcinogénne látky, ktoré, teda látkami, ktoré sú menej škodlivé, alebo ktoré nie sú škodlivé. V Európskej únii sa používajú dlhodobo látky, pričom vieme, že sú škodlivé. Musíme to zastaviť a musíme skrátiť to obdobie, v ktorom sa môžu využívať. Teraz e, nastala chvíľa odpovede. Nech sa páči. Ďakujem. Vážení poslanci, ďakujem za všetky vaše otázky. Pokúsim sa odpovedať na tie, ktoré spadajú do môjho pola pôsobnosti neskôr. Kolega sa vyjadri k svojim. Čo sa týka ambícií, ktoré súvisia s ochranou bezpečnosti a zdravia pri práci. My sme zaznamenali v prejave predsedničky von der Leyen, že eh, je snaha pripisovať veľký význam pilieru sociálnych práv. Vieme, že zásada 10 tohto piliera sa týka bezpečnosti a zdravia pri práci. To je eh, prvý jasný signál. Ďalej druhý signál, ktorý vyslala Ursula von der Leyen je akčný plán na boj proti rakovine. Vieme, že tento akčný plán pre rakovinu sa e, bude týkať výskumu verejného zdravia, ale je tam aj veľmi dôležitý aspekt a síce bezpečné zdravie pri práci. Vieme tiež, že komisár Schmidt sa tiež jasne vyjadril na stretnutí s vami. Teda my sme veľmi radi, že e, sa toto všetko spomenulo oficiálne a veríme, že sa toho teraz veľa urobí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a pri práci, čo sa týka CMD4, teda toho štvrtého, e, tej štvrtej e, formy úpravy, kde sú nové látky. Ja nesúhlasím s tým, že by to predstavovalo oneskorenie. Je to viac menej v súlade s riadnym postupom ktorý je treba absolvovať vo všetkých fázach. Vyjadrím sa aj k ďalšej otázke a možno tam presnejšie uvedieme, ktoré fázy to zahrňa konkrétne. Vlastne e, tiež sme vo fáze prechodu od jednej komisie k novej. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať ten plán na boj proti rakovine, nakoľko do neho zapadne táto iniciatíva. Pracujeme na tom usilovne a veríme, že sa nám podarí to predložiť po letnej prestávke. Ďalej, otázky, ktoré sa týkali azbestu. Aj to, ako som už spomenula, Máme e, to teda obsiahnuté v jednej smernici, ktorá sa týka azbestu. Rozhodne sme počuli aj signály od vás, od Európskeho parlamentu, aj od iných e, zainteresovaných strán, že e, je treba sa na túto látku pozornejšie zamerať a očakávame, že sa tak aj stane v najbližších mesiacoch a potom sa to celé rozbehne, tak povediac. Ďalej, reprotoxické látky. Iste si spomínate na trialógy a rokovania, keď sa e, vykonali tie prvé tri úpravy smernice a oba legislatívne, pardon, oba legislatívne orgány požiadali komisiu ako by e, sa mala ošetriť otázka týchto látok v nariadení. A teraz sa tomu venujeme v komisii. Vykonala sa štúdia, ktorá sa venovala e, možnostiam ošetrenia týchto látok. Teraz sme vo fáze konzultácií s našim tripartitným výborom, ktorý sa venuje ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci. E, tam e, je pracovná skupina, ktorá sa venuje konkrétne chemikáliám. Sú tam zastupcovia od e, zamestnávateľov, zamestnancov aj vládnych štruktúr. A práve teraz sa vedú intenzívne diskusie, využívajú isteže štúdiu, ale tiež iné podklady. Komisia napokon príjme rozhodnutie že ale v našej oblasti vždy počúvame veľmi pozorne a je poradné hlasy tohto výboru. Na jesene bude ďalšie zasadnutie. Pardon, na jar. La méthode pour euh, fixer les valeurs limites. Čo sa týka euh, fixovania tých euh, maximálnych prípustných hodnôt eh, vystavenia, a kolega z agentúry ECHA už vysvetlil, ako to prebieha v rámci agentúry, ale to je len jedna etapa. Už sme hovorili trochu o tom, ako prebieha prioritizácia niektorých látok a Isté, že teda rozhoduje o tom komisia, máte pravdu, je to politické rozhodnutie, ale aj tu komisia počúva s veľkou pozornosťou stanovisko a poradenstvo tohto poradného výboru pre e, zdravie a bezpečnosť pri práci a konkrétne ide o pracovnú skupinu, ktorá pozostáva z odborníkov na chemikálie. Práve oni nám poskytujú poradenstvo a na základe zmluvy e, teda prebieha aj konzultácia so sociálnymi partnermi. A na základe toho sa stanovuje zoznam prioritných látok Potom to postupíme agentúre ECHA, oni to vedecky vyhodnotia. A potom, keď je to vedecky vyhodnotené, vráti sa to späť komisii a my to posunieme e, poradnému výboru. Teda funguje to skutočne ako tripartita. Ešte raz dôrazňujeme, sú tam zamestnávateľa, zamestnanci a členské štáty. A paralelne sa k tomu vypracovať externá štúdia, ktorá sa e, zameriava na e, náklady a prínosy. A táto vedecká štúdia sa poskytne členom tejto pracovnej skupiny, kde sú odborníci na chemikálie a oni z toho vychádzajú vo svojom stanovisku. A toto stanovisko sa schváluje e, na plenárnom zasadnutí poradného výboru a tiež sa to zverejňuje. Môžete si to pozrieť. A vo väčšine prípadov komisia naozaj dôveruje tomuto výboru. Potom e, je treba samozrejme vykonať e, interné kroky, e, vykonáva sa dopadová štúdia, musíme totiž odôvodniť tie maximálne prípustné hodnoty, ktoré nám oni navrhujú. Potom samozrejme to konzultujeme s inými oddeleniami komisie, DG Grow, Ample, Sante. Tých sa to týka najviac, ale týka sa to vlastne všetkých oddelení komisie, viac menej. A potom sa to posunie do štádia a hodnotenia dopadov, tak aby sme vyhodnotili, či tieto e, maximálne prípustné hodnoty, ktoré sa navrhujú, či sú e, odôvodnené a či sa dajú zrealizovať v praxi. A ak sa toto štádium teda absolvuje úspešne, e, tak potom návrh komisie je prijatý a posielala sa v tejto fáze vám aj rade a Tým pádom je to vo vašich rukách, dostáva sa to do trialógu. My len môžeme podporovať e, a teda byť podporou v rokovaniach. Ospravedlňujem sa, že som možno trošku zašla do podrobností, ale dúfam, že som odpovedala na vaše otázky. Žiadali ste podrobnú odpoveď. Dúfam, že som teda vás uspokojila v tomto smere. Myslím, že To boli zhruba otázky určené mne. Ak však je treba niečo doplniť, veľmi rada to urobím. Ďakujem, Ferlot. Myslím, že e, ten zoznam bol e, rozdelený. Čo sa týka otázok, e, najskôr sa vyjadrím k nezávislosti agentúry ECHA. Z právneho hľadiska sme vytvorení ako nezávislý orgán. Samozrejme, táto nezávislosť môže fungovať len, ak budeme transparentní. Robíme všetko, preto aby sme boli čoraz transparentnejší, ale vždy sme k dispozícii, ak sú nejaké otázky, dotazy, snaha dozvedieť sa, čo presne robíme. Snažíme sa reagovať práve preto, že transparentnosť súvisí s nezávislosťou. Potom máme eh, kontrolný mechanizmus. Nebudem dopodrobne zachádzať do toho, ako funguje naša riadiaca rada. Sú tam dvaja zastupcovia, ktorých eh, vyberá Európsky parlament. Ja vedem dialog s parlamentom, eh, to sa týka výboru Envy raz ročne. Aj tu sa vlastne eh, dohliada nad nezávislosťou veľmi rád. Prídem raz do roka aj do vášho výboru, ak si to budete želať na stretnutie s otázkami z hľadiska nezávislosti našej práce. Čo sa týka metodiky našej práce a ekonomických eh, faktorov, jedna z výhod toho, prečo máme tak veľa vedeckých agentúr, jedna z výhod vytvorenia nezávislej agentúry je, že sa vytvorí technický vedecký orgán, ktorý verejne eh, komunikuje svoje zistenia komisii a potom komisia spustí politickú diskusiu, teda je tu oddelenie e, toho vedeckého názoru, čo je potrebné na ochranu pracovníkov od toho konečného výsledku, potom čo sa zohenili aj rôzne politické aspekty. A tým pádom je tento proces ešte transparentnejší. Teda dovolím si tvrdiť, že už len samotná štruktúra a to, že existuje táto agentúra pre chemikálie, vlastne e, zaistuje, že vy poznáte vedecké pozadie a tiež ste informovaní o tom, ktoré aspekty boli politickej povahy. Čo sa týka metodiky, to by som nechcel zachádzať do podrobností. Ste, že mohli by sme, ale trvalo by to dosť dlho. Máme dokument, ktorý vypracovali naši experti v ECHA predtým, ako sme prizvali expertov z vedeckého výboru, čo sa týka eh, maximálnych povolených hodnot. Je tam teda spoločná metodika, eh, ktorá určuje naše postupy. A potom tieto usmernenia sa využívajú aj v rámci rič. Tajné zoznamy, mohlo by sa zdať, eh, že sú tajné, je to len preto, že zatiaľ ešte nesmieme zverejňovať všetko, čo by sme si želali na internete, ale môžete sa nás na čokoľvek opýtať, my vám odpoveď poskytneme v každom prípade. E, my e, dávame svoje stanovisko komisii k tomu, čo si myslíme, že by mohlo byť e, dôvodom pre obavy. A práve v tom je to oddelenie moci, tak povediac, ktoré látky by sa mali preveriť. O tom rozhoduje komisia, ale my dávame vedecké stanovisko, teda prebieha dialog. To sa týka aj nariadenia REACH, e, ďalej e, označovania výrobkov a tak ďalej. A ešte predtým, ako dám slovo Kristel, e, spomeniem jednu ďalšiu vec, čo sa týka CMR. Nemôžem uvieť konkrétne číslo, čo sa týka len karcinogénov, ale keď sa pozrieme na reverogénne toxické látky, ďalej mutagény a tak ďalej, už sme identifikovali zhruba 1200 až 1400 látok na európskych trhoch a zhruba tretina z nich je registrovaná podľa naradenia REACH, teda dosť veľa z nich už je stiahnutých z trhu. Myslím teda, že pokrok dosahujeme. Teraz ide len o to obsiahnuť tých zvyšných 400, o ktorých vieme a tiež vytvoriť dáta, aby sme našli eh, tie látky, o ktorých ešte nevieme, eh, že sú karcinogénne, ale eh, viem, že teda karcinogénne sú a pracovníci by im nemali byť vystavení. A to je tiež jeden z prínosov naredenia REACH čo sa týka dĺžky e, obdobia, v rámci ktorého je povinné, je, je nutné nájsť náhradu. Aj e, naša agentúra sa tým e, zaoberá. Snažíme sa všemožne skrátiť toto obdobie. Veľmi rád by som vám to vysvetlil podrobnejšie, ale teda ako teda postupujeme, ale snažíme sa naozaj zo všetkých síl toto obdobie skrátiť. Come back to one. Ďakujem, Bjorn. Chcem sa vrátiť iba k zoznamu priorit. Podľa REACH je to niečo, čo sa teda dosiahlo a Myslíme, že sme získali mnohé informácie o chemických látkach, o všetkých, ktoré sa uvádzajú e, na trh, čiže je to najväčšia taká databáza informácií o chemických látkach. Tieto sú vždy preverované, preskúmávané a spolupracujeme s členskými štátmi a príslušnými orgánmi, aby sa prioritizovali tieto látky v rámci procesu REACH, napríklad pokiaľ ide obmedzenie používania alebo povolenie používania nejakej látky. V rámci tohto procesu je dialog s členskými štátmi a snažíme sa využívať tie najlepšie právne nástroje na reguláciu. A v rámci tohto dialógu E, možno sú členské štáty presvedčené, že by tie najväčšie prípustné hodnoty sú tým najlepším nástrojom a môžu e, vlastne upozorniť na to aj predstaviteľov ECHA a komisie. Čiže je to veľmi dobrá spolupráca, ktorá už prebieha. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu, za výmenu názorov, za zodpovedanie všetkých otázok od našich členov. Ďakujem za váš čas. Verím, že sa znova uvidíme, keď budeme naďalej pracovať na týchto témach, o ktorých sme debatovali. A týmto sme sa dostali